Good morning, everybody, dear colleagues. Please take your seats. Dobrý deň, drahé kolegyne, kolegové, posadte sa. Máme to časovo tak ako zvyčajne, takže poďme e, na to. E, budeme hlasovať, najskôr oznámenia. E, tie oznámenia sa týkajú delegovaných a vykonávacích aktov. Pokiaľ ide o delegované akty, eh, musím povedať, že komisia komisie ohľadom eh, delegovaných aktov eh, hranice, víza, azylový fond, emigračný, migračný, utečenecký fond. Situácia je, že plenárka naposledy hlasovala zamietavo voči týmto dvom delegovaným aktom, ktoré sa týkajú týchto dvoch vecí. Október 2000 2019 oktober, eh, parlament dostal dva delegované akty, ktoré sa týkali teda azylového fondu a teda hraníc. Eh, dva mesiace eh, pre radu, respektíve parlament na znesenie námietok. Viacero politických skupín vrátane SAD, GUE, Zelených a Renew požiadali o to, aby bol tento bod doplnený do programu LIBE, tak aby výbor bol informovaný o kontexte a hlavných prvkoch týchto delegovaných aktov ako aj rozhodovacieho procesu, vzhľadom k tomu, že sa zdá, že parlament nebol správne informovaný, hodne informovaný o vypracovaní týchto nových dvoch aktoch. Z tohto dôvodu generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva HOME bol vyzvaný, aby predložil nové dva delegované akty na zasadnutí LIBE 21. novembra. Táto prezentácia, tejto prezentácii teda bude predchádzať technické stretnutie s politickými poradcami 11. novembra. Druhé oznámenie. 30. oktobra parlament obdržal vykonávacie rozhodnutie komisie o vykonávacom rozhodnutí 1585 z roku 2015, ktoré sa týka zoznamu podporných dokumentov, ktoré majú byť predložené žiadateľmi o krátkodobé víza v Azerbajdžane. Prijatie tohto vykonávacieho aktu bolo odkomunikované všetkým poslancom LIBE prostredníctvom obežníka LIBE e, newsletteru 31. oktobra a interný termín na navrhovanie námietok bol stanovený na 13. november na obed. To sú oznámenia. A samozrejme, je treba ešte vyriešiť e, zápisnice z predchádzajúcich zasadnutí, ako schválené, teda ak nebudú znesené námietky, tak ich považujeme za schválené. Poďme hlasovať, e, to elektronické hlasovanie, ktoré sa týka návrhu správy, e, návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady e, Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa ruší spoločná aktivita Rady 98 700 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o tzv. systéme FADO. Je tu Roberta Mecola ako spravodajkynia. Máme niektoré hlasovania po blokoch, e, niekoľko kompromisov a potom samostatné, a oddelené hlasovanie. Takže ako prvé, pýtam sa, majú všetci hlasovacie kartičky pripravené? Všetci ste pripravení hlasovať, ak chce pani spravodajkyňa pár slov? Nie, tak priamo k hlasovaniu. Dobre. E, v blokovom hlasovaní je tu viacero kompromisov, ktoré budú hlasované v bloku. Začíname. Takže končím hlasovanie. 54 plus. 5 sa zdržali, jeden proti. Prijaté. Teraz odseky, kompromis, článok 80. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, schválené, ako väčšinou, kompromis 80a nový článok, ktorý pokrýva pozmeňujúci návrh 26. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis článok 80b nový, ktorý pokrýva pozmeňujúce návrhy 27, 58. Hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis článok 80C nový, ktorý pokrýva pozmeňujúce návrhy 28, 57, 53 a 61. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Áno, schválené veľkou väčšinou. Teraz kompromis, článok 80D, nový, ktorý pokrýva pozmeňujúci návrh 28, 29, pardon. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 80E, nový, ktorý pokrýva pozmeňujúce návrhy 30, 62, 68. Môžete hlasovať. Konec hlasovania. Prijaté. 80F, nový. 31, 66, 59. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. 80D nový. Pokrýva 32, 72. Nech sa páči, hlasujte. D. D, D. Pardon, G ako granola. 32, 72. Končím hlasovanie. Ja... Prijaté. 88. 33, 34, 73 sú pokryté. E, hlasujeme. Nech sa páči. E, koniec hlasovania. Prijaté. Článok 80G, pardon, predtým bolo H. Čiže 80G nové, ktorý pokrýva 35 a 69. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Hlasujeme o článku 80K nový, ktorý pokrýva pozmeňujúci návrh 36. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz úvodné ustanovenia. 80 opäť, ktorý pokrýva pozmeňujúci návrh 2. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté veľkou väčšinou. Teraz úvodné ustanovenie 81. B. Nové ktoré pokrýva pozmeňujúci návrh 5, respektíve 50. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie 81C nové. A nie, pardon, vraví pán predseda. Toto je práve to oddelené hlasovanie. Čiže 80A nové úvodné ustanovenie, Pozmeňujúci návrh 39, o tom budeme hlasovať, čiže oddelené hlasovanie. Takže teraz o tom budeme hlasovať, nech sa páči. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 81C nové. Pozmeňujúce návrhy 6, 31, 41, 42. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz úvodné ustanovenie 81E nové, ktoré pokrýva pozmeňujúce návrhy 8 a 45. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie 81F, nové, pozmeňujúce návrhy 9 a 46. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenie 81G, nové, ktoré pokrýva pozmeňujúce návrhy 10, respektíve 47. Hlasujte, prosím. hlasovania prijaté. E, kompromis e, úvodné ustanovenie 82 e, pokrýva pozmeňujúce návrh 11, respektíve 48. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis, úvodné ustanovenie. jeden a nové, ktoré pokrýva pozmeňujúce návrhy 15, respektíve 51. 50, 51, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie 113 a nové a 114 ktoré pokrývajú pozmeňujúce návrhy 23, respektíve 49. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. A budeme hlasovať o texte v upravenom znení, pozmenenom. A hlasujeme teraz. Menovite, samozrejme, to je záverečné hlasovanie o texte v pozmenenej podobe, upravenej. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz, ako zvyčajne, budeme hlasovať o rozhodnutí vstúpiť do rokovaní. Mandát a zloženie rokovacieho týmu. Potrebujeme absolútnu väčšinu v tomto prípade, aby sme mohli ísť do rokovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Áno, bolo to schválené. Schválené veľkou väčšinou, viac ako potrebná absolútna väčšina na to, aby sme vstúpili do rokovaní. Gratulujeme pani Mecole k jej práci. Môžeme ísť ďalej v našom programe bez nejakého prerušenia.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 E, poprosím vás, aby ste v tichosti opustili zasadaciu miestnosť. E, teda tí z vás, ktorí tak chcú urobiť, urobte to v tichosti. Let me announce what the following point in the order of the day of our agenda is. E, teraz ďalší bod, ktorý máme na programe, sa týka, je to teda bod 12, a síce e, stanovisko EDPS, Európskeho orgánu pre dohľad nad ochranou osobných údajov a Európskou radou pre ochranu osobných údajov o dopade zákona US Cloud na nový rámec ochrany zákonných údajov EÚ a mandátov pre rokovanie dohody medzi EÚ a Spojenými štátmi o cezhraničnom prístupe k elektronickým dôkazom pre justičnú spoluprácu v trestných veciach a o dodatočnom protokole, doplnkom protokole k tzv. budapešskému dohovoru. Sme tu, aby sme si vypočuli prezentáciu Vojčecha Vievorovského. Vítame e, pomocného dozorcu, tak povediať v rámci EDPS, alebo teda dohľadového úradníka. Takisto pán Kansten Ben eh, bude mať prezentáciu v rámci Nemeckej federálnej komisie pre ochranu osobných údajov a koordináciu ochrany hraníc, expert na ochranu teda hraníc a takisto Morin eh, a pani Morin z Commission National Informatique Liberté France, Francúzsko. Poďme na tie prezentácie. Najskôr pán Vievorovský. A potom e, si vypočujeme stanovisko právnej služby parlamentu, ktoré je podstatné z pohľadu práce, ktorú máme vykonať, tak aby sme patrične posúdili prognozu z tejto dohody medzi EU a Spojenými štátmi, pokiaľ ide o elektronické dôkazy v trestných konaniach, v trestných záležitostiach. Nech sa páči, pán Vievorovský. Ďakujem pekne, pán predseda, ctené poslanky, poslanci. Zozbieravanie elektronických informácií v rámci vnútorných hraníc EÚ a presun medzi jednotlivými, alebo získanie z iných jurisdikcií, ako sú jurisdikcie v rámci EÚ, to je téma, ktorá zrejme zostane na programe tohto výboru počas celého funkčného obdobia viaže sa k aktivitám alebo práci, ktoré sa týka Spojených štátov. Týka sa to aj doplnkového protokolu k dohovoru o kybernetickom zločine, ale je to takisto a prevažne teda dôležité z pohľadu našej vnútornej internej diskusie, pokiaľ ide o návrh o elektronických dôkazoch. E, tá záležitosť je komplexná, ale osobitne z toho dôvodu, že EÚ je simultáne zapojená, zahrnutá do viacerých procesov, ktoré majú zriadiť pravidlá na e, zdieľanie elektronických dôkazov a vo všeobecnosti elektronických informácií, vrátane rôznych elektronických stôp cezhraničným spôsobom na rôznych fórach s rôznymi štátmi, nie len s európskymi štátmi, nie len na úrovni Rady Európy, ale aj na bilaterálnej, respektíve multilaterálnej úrovni zároveň. V apríli tohto roku sme vydali dve stanoviská, ktoré spomeniem stanovisko odporúčania komisie, pokiaľ ide o mandát na vyrokovanie medzinárodnej dohody so Spojenými štátmi o cezhraničnom prístupe k dôkazom a ďalej rokovania o druhom doplnkovom protokole k dohovore o kybernetickom zločine. A v júli tohto roku Európska Data Protection Board spolu s EDPS riešili odpoveď e, pre tento výbor, pokiaľ ide o dôsledky, ktoré plynú z Cloud Actu e, schválenom na úrovni Spojených štátov pre európsky rámec e, ochrany osobných údajov. Takisto vás chcem informovať, že včera sme vydali dodatočné stanovisko, kde sa vyjadrujeme k prebiehajúcej diskusii o návrhu o elektronickom dôkaze, o elektronických dôkazoch. E, Mojím zámerom je sústrediť sa e, na niektoré všeobecné zásady, kde budem rozvádzať tie reakcie EDPS na rôzne iniciatívy a takisto niektoré špecifické body, ktoré sa týkajú včerajšieho stanoviska a moji kolegovia z European Data Protection Board sa budú sústrediť na spoločnú odozvu na US Cloud Act a na jeho dôsledky. Toto je záujem, teda oblasť, ktorá je, o ktorú sa eminentne zaujíma eh, Libe, hlavne Giovanni Butarella, ktorý sa k tomuto vyjadril z pohľadu sudca, eh, sudcu a ktorý teda posúdil to také súdne stanovisko, súdny rozmer zahraničné orgány, často keď e, riešia domáce prípady, musia mať prístup k informáciám, ktoré sú uchovávané v iných krajinách. EÚ potrebuje účinné pravidlá na to, aby zabezpečilo spoluprácu medzi členskými štátmi a takisto udržateľné režimy s tretími krajinami, aby sa dokázali podeliť o informácie pre účely presadzovania práva. To je predovšetkým však otázka spravodlivosti, nie otázka ochrany osobných údajov. Čiže zároveň to zozbieravanie údajov prináša so sebou aj spracovanie osobných údajov, čím sa to dostáva do rozsahu pôsobnosti pravidel o ochrane osobných údajov. Zároveň sa to teda týka otázok justičných, ako aj otázok ochrany osobných údajov. Je to preto zaujímavé z pohľadu orgánov pre ochranu osobných údajov na národnej úrovni a súhrne aj pre Data Protection Board. Spolupráca medzi EDPV a EDPS nejakým spôsobom otestuje schopnosť e, pristupovať k otázkam ochrany osobných údajov v takto komplexnej téme z viacerých mnohých uhlov a rád, so, rád vás informujem, že výsledok tohto riešenia alebo tohto testovania je uspokojivý. Preto sme sa doposiaľ rozhodli, že nebudeme e, nejakým spôsobom do toho zasahovať my ako EDPS, nebudeme zasahovať do formálneho stanoviska, pokiaľ ide o návrh EDPS a včera bolo vydané to stanovisko v reakcii na žiadosť. Naše hlavné posolstvo pre tú celú diskusiu spočíva v tom, že ochrana osobných údajov eh, nebráni vhodnému, eh, efektívnemu narábaniu, alebo teda respektíve výkonu spravodlivosti. Skôr tie štandardy a normy v oblasti ochrany osobných údajov zvýšia dôveru a bezúhonnosť, integritu pri výkone spravodlivosti nemiznú nejaké pravidla, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov v čase, kedy súdca, ktorý vyšetruje prípad, sa rozhodne, že súkromná osoba, súkromný subjekt, e, poskytovateľ napríklad nejaké komunikácie musí odovzdať informácie, ktoré sú relevantné z pohľadu e, vyšetrovania. A tie problémy, ktoré sa viažú k takémuto, takejto agende, vyplývajú zo skutočnosti, že EÚ ešte stále zostavuje ten spoločný európsky justičný priestor ešte stále je teda vo výstavbe, je tam teda značná, značná, značná odchýlka rozdiely medzi systémami justície naprieč členskými štátmi, pretože to je e, jadrová taká kompetencia tých suverených členských štátov. Niektoré členské štáty ešte stále považujú potrat za nezákonný a nie sú ochotné ho e, teda uznávať ako vážny trestný čin. Čiže je tam, sú tam diskrepancie naprieč súdmi, jurisdikciami Tallinn, Paríž, Madrid, Barcelona dokonca môžu byť rozdiely. Niektoré systémy trestného práva rozlišujú medzi veľa zradou a zradou, niektoré nie. Sú tu široké odchýlky z pohľadu toho, čo je klasifikované ako vážna trestná činnosť a takisto aj tie trestné sazby, ktoré sa k tomu viažu. V skutku takéto normy existujú e, na úrovni trestných poriadkov jednotlivých krajín a potom sa tá situácia komplikuje. Taktiež nemáme žiadnu presnú definíciu toho, čo je závažný trestný čin. A taktiež tento parlament podnikol kroky na to, aby sa začali odlišovať jednotlivé e, tieto e, definície. Máme spoločný e, harmonizovaný rámec týkajúci sa primárneho práva a tá, tým je charta základných práv, Taktiež máme tzv. policajnú smernicu. Toto je jediný priamo uplatniteľný zákon e, sekundárneho typu. Uplatňuje sa vo všetkých členských štátoch EÚ a vo všetkých krajinách, ktoré sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru. Je tu určitá nezrovnalosť medzi uplatňovaním Ehm, pravidie v oblasti presadzovania práva v Európe a taktiež e, princípami na ochranu údajov. My sme, sa stre- sme narazili na právne problémy, ktoré vám teraz vysvetlím, predtým, než navrhnem, ako postupovať. Čo sa týka obmedzenia práv, tak práve možné obmedziť, len pokiaľ je to nutné v demokratickom štáte a taktiež nám v tomto pomáha judikatúra súdneho dvora. Taktiež sme to hovorili v ďalších stanoviskách, ako napríklad eh, stanovisku k dohode PNR s Kanadou. Návrh o elektronických dôkazoch, ktorý tento výbor predložil, alebo ktorý bol pretože pre tento výbor, byl, by vytvoril rámec eh, pre eh, vymienianie alebo dodávanie citlivých údajov justičným orgánom. Sorry for the interpreters. Uh, so long as it takes place. Takže pokiaľ naďalej nemáme tomuto prispôsobený systém, dopad uh, takéhoto nástroja by mohol negatívne obmedziť uh, oblasť súkromia ochrany údajov. Všetko by závisalo od konkrétneho prípadu a lišlo by sa to prípad od prípadu. Takže my sa musíme e, sa snažiť e, súťažiť o to, kto bude najlepší. Pozrite sa na niektorý členský štát, ktorý poznáte najmenej a predstavte si, aké úrady v tomto štáte sú dostatočne kvalifikované, aby vás požiadali o vaše e, vlastné údaje od e, vášho vlastného e, sprostredkovateľa v vašom štáte. Predstavte si, aké sú závažné trestné činy, v prípade ktorých by sa to mohlo urobiť a opýtate sa sami seba, myslíte si, že váš internetový provider bude poznať všetky odpovede na príslušné otázky. Chcete, aby sprostredkovateľský internetový provider sa k ním vyjadril sám, alebo chcete, aby e, mu pomohol v tom sudca vo vašej krajine. Pokiaľ si myslíte, že v prípade transakčných údajov toto nie je problém, tak si predstavte, že informácie, s ktorými ste sa na neho obrátili, sú súčasťou transakčných údajov. Preto si myslíme, že by to nemalo byť na pleciach súkromného subjektu, napríklad sprostredkovateľského e, internetového providera, určiť, nakoľko je primeraný a, primeraná a právne opodstatnená požiadavka o tieto údaje. Keď si predstavíme napríklad nejakú tretiu krajinu alebo nejakú krajinu v EÚ. Takže v našom stanovisku chceme eh, alebo žiadame eh, za, zaručenie presaditeľnosti pravidiel v rámci jednotlivých kategórií európskeho práva a jednotlivých kategórií údajov. Je treba dosiahnuť eh, zlepšenie, takže čo sa týka definícií obsahových údajov a transakčných údajov. Taktiež by sme odporúčali zmeniť návrhy tak, aby sa zaručilo, že zapojenie justičných e, orgánov bude možné v oboch jurisdikciách. Asi sa vo vydávajúcom štáte aj v implementujúcom štáte. Samozrejme, spoločnosť v implementujúcom štáte mala mať prístup e, k justičnému rozhodnutiu a má, musí mať možnosť požiadať o podporu A sme si istí, že môžeme vybudovať takýto systém, ktorý bude účinný a zároveň dosiahne, čo potrebuje. Myslím si, že by tu mal byť, mala byť vyváženosť medzi eh, typmi jednotlivých trestných činov, kde by sa vydávali takéto európske žiadosti o vydanie eh, dôkazov a taktiež jednotlivými kategóriami a myslím si, že mala byť zaručená bezpečnosť všetkých prenesených údajov medzi jednotlivými stranami, ktoré sú súčasťou e, tohto postupu. EDPS naďalej bude pracovať v rámci rokovaní. Budeme sa snažiť hodnotiť e, prebiehajúce rokovania. Na záver chcem povedať, že toto je veľmi dôležitá oblasť, kde sa stretávajú základné práva a potreby justičného sektora a teda hovorím o základných právach jednotlivca. Takže spolupráca národných e, orgánov na ochranu údajov a EDPS snať vyrieši všetky nedorešené aspekty tohto komplikovaného postupu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Vyvarovský, viete, nakoľko nás zaujíma správa Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, lebo tu hovoríme o ochrane údajov európskych občanov. rozhodne správneho pohľadu e, je tu znepokojivý vývoj vecí a preto taktiež e, doplňme vašu prezentáciu, analýzu prezentáciou pána Karstena Bejna, ktorý je seniorným e, právnym a politickým poradcom nemeckého federálneho komisára pre úradu ochranu údajov. Ďakujem Dobré ráno. Taktiež by som v mene EDPB vám chcel poďakovať za vašu, vaše pozvanie, ktoré ste nám zaslali, za to, že dostávam príležitosť sa dnes vyjadriť e, k vašim otázkam. Toto je kontext našej dnešnej prezentácie, ktorú o ktorú ste nás požiadali vy alebo predchádzajúci výbor Libe ohľadom dopadu um, cloudového zákona na Európsky rámec pre ochranu údajov. A predtým, než sa pokúsim zhrnúť naše hlavné závery, by som chcel eh, predoslať dve veci. Poprvé, hovoríme tomu také počiatočné vyhodnotenie. Naďalej budeme pracovať na tejto komplikovanej otázke a máme v pláne plné stanovisko k týmto otázkam a to pre budúci rok po druhé, chcel by som povedať, že odpoveď, ktorú sme vám zaslali, sa týka špecifickej situácie zo žiadosti zo strany orgánov presadzovania práva USA e, za cieľom trestného vyšetrovania. Takže možno tá situácia bude iná, pokiaľ to bude žiadosť eh, od iného orgánu v eh, inej právnej oblasti. No, hlavným záverom, ktorý by som tu chcel predniesť, je to, že pokiaľ USA alebo žiadosť USA nebude uznaná na základe medzinárodnej dohody, samozrejme s výnimkou niektorých žiadostí, ktoré sú v záujme e, majiteľa alebo osoby, ktoré sa týkajú údaje, tak e, sa nemôže e, dopustiť vydanie údajov orgánu presadzovania práva. Pokiaľ toto teda nemôže byť zaručené, môže to viesť ku konfliktu a snažíme sa nájsť nejaké cesty, kde si myslíme, že by sa to dalo najlepšie riešiť. Sú tam dva spôsoby, buď nejaký iný typ medzinárodnej dohody, nová generácia dohôd o vzájomnej eh, trestnoprávnej pomoci. Tieto postupy by boli rýchlejšie a zahrňali by aj špecifickejšie záruky v súvislosti s ochranou údajov. Po druhé, hovoríme o dohodách, ako napríklad je dohoda medzi EÚ a USA, o ktorej sa už rokuje. Mohla by vyriešiť tento problém. Takúto dohodu by sme mohli podporiť, pokiaľ by obsahovala dostatočne vysokú úroveň záruky pre ochranu osobných údajov, pretože si myslíme, že by mohla viesť právnej istote, ktorú si všetci prajeme. Hm, taktiež chcem zdôrazniť dve ďalšie veci. Poprvé, my podporujeme možnosť bilaterálnych dohôd medzi EU a USA. Um, hm, toto si myslíme, že je lepšie než dohody medzi USA a jednotlivými členskými štátmi EÚ. Po druhé, je treba byť koherentný Myslím si, že je dôležité zaručiť, že odhalenie údajov úradom tretej krajiny, že tam nebudeme zhojavejší alebo flexibilnejší v porovnaní so žiadosťami eh, od orgánov presadzovania práva v rámci EÚ. Tu by som rád odozdal slovo kolegovi Etienovi. Thank you, Mr. Ďakujeme, pán Bain. Teraz tu máme os- prezentáciu Etiena Moriho, ktorý je právnym poradcom e, oddelenia pre európske a medzinárodné záležitosti e, Národnej informatickej e, komisie, teda Národnej komisie pre informatiku a, a slobody vo Francúzsku. Hovoríme tu o e, dopade Cloud Actu e, americkej strany na rokovania medzi EU a USA ohľadom dohody o e, zlepšení prístupu k elektronickým dôkazom. Takže všetko to spolu súvisí, sú to veľmi dôležité otázky pre nás, pre všetkých. Takže prosím, prezentácia pána Etiena Moriho. Euh, Ďakujem. Vzhľadom na odporúčania predrečníka pohovorím o prílohe, ktorá vám bola zaslaná, kde sú právne zdôvodnenia, pokiaľ ide o ochranu údajov. Zameriam sa na dva aspekty. Dopad Cloud Actu na cez hraničný presun údajov a po druhé interakcia medzi právnym rámcom EÚ a Cloud Actom, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. Pokiaľ ide e, o, o, e, zákon Cloud Act z marca, e, viedlo to k živým diskusiám, to viedlo k anulácii e, prípadu Microsoft, kde sa očakával rozsudok Americké úrady poskytovateľom komunikačných služieb dali povinnosť ukladať e, údaje mimo USA. Druhý dôležitý e, aspekt, vytvorili sa nové pravidlá na prístup zahraničných e, entít na údaje skladované na území Spojených štátov Eh, pre Európu tu vznikol nový procedurálny a právny režim, pretože americkým orgánom umožňuje priamo sa obrátiť na poskytovateľov služieb. Zákon Cloud Act eh, má vlastne aj osobitný pozmenujúci návrh, ktorý poskytovateľom elektrických služieb, ale tiež služieb eh, informat analytických na diálku, teda e, napríklad cloud. E, mohli by ste trošku spomaliť, hovorí predsedajúci, pretože tlmočníci nedokážu takúto rýchlosť tlmočiť. Poskytovateľom to dáva povinnosť e, pokiaľ ide o oznamovanie o údajov, o nahrávku informácie, ktoré sa týkajú klientov, či E, ďalších. Tento pozmeňujúci návrh upresňuje, že tieto komunikácie i iné informácie, či sa nachádzajú v Spojených štátoch alebo mimo. Takže toto pravidlo hovorí o teritoriálnom rozmerie, pokiaľ ide o, o cudzinu. Európsky výbor zistil, že v tomto kontekte Cloud Act nehovorí o masovom zbere údajov. Ten teritoriálny rozmer a zameranie, pokiaľ ide o súdne či policajné zisťovanie. Výbor pripomína, že e, pokiaľ ide o Cloud Act, e, ide o, o viacero typov údajov a rôzne procedúry. Najprv, pokiaľ ide o obsahové údaje, potom prístup k metadátam, na základe mandátu, ale v určitých prípadoch aj na základe rekvizícií, ktoré neza, nemusia obsahovať intervenciu súd, súdcu. A potom v určité e, e, prípady elektronickej komunikácie, keď dodávateľ je podradený jurisdikcii tretej krajiny e, vo vzťahu k USA posledný dôležitý predpis Cloud Actu, že zákon zavádza nové opatrenia pre prípady, v ktorých zahraničné právo o ochrane údajov by bránilo dodávateľom e, pre, prevádzať údaje ukladané v zahraničí. Tento predpis sa obmedzuje na osobitné okolnosti a spája sa s podmienkami. Jedna z nich je napríklad tá, že zákon E, tretej krajiny, ktorý je v konflikte s americkým, v e, e, prípade krajiny, ktorá podpísala dohodu o uľahčení prístupu k údajom, sa riadi týmto právom. Pokiaľ ďalší ďalšie o konflikt práva sa aplikuje len vtedy, ak je tu dohoda tejto tretej krajiny z USA. Žiadna exekutívna dohoda zatiaľ z USA z pohľadu európskeho nebola podpísaná. A teraz druhý bod a prvá otázka vašeho výboru. Európsky výbor skonštatoval, že pokiaľ ide o použitie, teritoriálne použitie, ehm, môže tu byť situácia, kedy sa priamo musí reagovať na americký mandát v zmysle Cloud Aktu. Je tu odkaz na informácie, kde poskytovateľ služieb vlastní e, dozor alebo kontrolu. Ak mám e, použiť termín z GDPR, subdodávateľ v EÚ, pokiaľ ide o účty e, z USA, je des, príjemcom mandátu, aby tieto údaje sa presúvali pokiaľ ide o článok 48 GDPR, všetky rozhodnutia z tretej krajiny vyžadujúce e, transfer e, údaje osobnej povahy bez ohľadu na po, e, spôsob pod podmienkou, že sa opiera o medzinárodnú dohodu vstupuje do platnosti v, v krajine, ktorá žiada, v členskej krajine alebo v, v EÚ. Tretí článok hovorí o podmienkach uznávania vykonávania mandátu vydaného orgánom tretej krajiny, aby sa pristupovalo k osobným údajom chráneným GDPR. Výbor sa rozhodol, že takýto mandát nemôže pre des, e, cieľové destinácie e, tangentný. Mimo týchto prípadov e, jeho exekučný charakter e, bohužiaľ Le comité européen considère en particulier qu'en l'absence pri absencii takejto dohody, pokiaľ ide o GDPR, americké požiadavky nemôžu e, brániť poskytovaniu údajov výbor stiahol svoj postoj v prípade, že existujú dohody medzinárodného charakteru. Mohli by ste prosím ešte raz e, vás žiadajú tlmočníci, aby ste spomalili. Európsky výbor vychádza z toho, že podniky by mali v zásade takéto požiadavky odmietnúť a e, odkázať na existujúce zmluvy o spracovaní údajov. Na základe tejto analýzy výbor uznáva, že dodávateľ týchto služieb sa môže vyskytnúť v situácii e, konfliktu e, práva. Na jednej strane požiadavka americká poskytnúť údaje a podľa je tu, e, sú tu predpisy GDPR, ktoré by hovorili o neautorizovanom poskytnutí údajov. Európsky výbor zohľadnil skutočnosť, že článok 48 E, bez hľadu na ďalších transferov GDPR môže e, sa vzťahovať. Vy ste upresnili, že všetky poskytnutia údajov do tretich krají v prípade všeobecných princípov GDPR, pokiaľ ide o právne e, predpisy, kde ide transfer týchto údajov mimo EÚ. Tieto dve principiálne podmienky, právny rámec a za, e, sú predmerom podrobnej analýzy, ktorú sme vám zaslali z časových dôvodov všetky tieto analýzy nebudem menovať, ale na záver chcem spomenúť kľúčové aspekty, ktoré výbor použil v svojej argumentácii. Prvý bod, keď poskytovateľ služieb EÚ je z očí v oči požiadavkám z USA v zmysle Cloud Actu, sme v situácii priamej spolupráce medzi treťou krajinou a poskytovateľom služby z EÚ následne náchra- e, záruka ochrany v zmysle e, Privacy Shieldu alebo e, ďalších dohôd so Spojenými štátmi a EÚ. Tento predpis sa neboužije na tento typ transferu. Po druhé, výbor sa rozhodol, že pokiaľ ide o požiadavku v zmysle Cloud Actu, podnik, ktorý je v EÚ, nemôže sa vzdať svojho legitímne požiadavky poskytovania e, e, osobných údajov v tom rozsahu, kde je tu e, priorita osobných záujmov tej osoby dotknutej nad záujmami podniku. V stanovisku k návrhu komisie, pokiaľ je prístup k elektronickým údajom, na základe požiadavky priamo adresované na poskytovateľ službu nedokážu zabezpečiť ochranu údajov tak efektívne, ako verejné orgány by, tak mo- e, by mohli učiniť. Výbor zdôrazňuje, že táto situácia e, znamená aj nevykonateľnosť určitých procedúr v zmysle e, súdnej justičnej spolupráce. Na základe tejto analýzy výbor dospel k záveru, že keďže tu nie je medzinárodná a príslušná dohoda a nie sú tu, teda vynímajúc osobitné E, prípady e, životne dôležitého významu. Je tu potrebná e, táto požiadavka v zmysle Cloud Actu nemôže byť zabezpečená. Výbor teda vlastne uznal legitímny záujem zlepšenia súdnej a policajnej spolupráce a v tomto rámci sa zdôraznila nevyhnutnosť spracovania dávta novej generácie a pokiaľ ide o e, dohodu USA-EU, e tieto nástroje sú nástrojmi medzinárodného práva s, s cieľom zabezpečiť mieru ochrany, ale tiež právnu istotu pre podniky, ktoré fungujú medzinárodne. Ďakujem. Monsieur Maury, de votre exposé et votre contribution à notre débat. Now we move to the legal service. Teraz ďakujem za túto prezentáciu, pán Mori. Teraz prejdeme k e, ďalšiemu kroku. My sme požiadali o stanovisko právnej služby ohľadom dopadu uplatňovania dohody dopadu Cloud Actu na rokovanie o dohode medzi EÚ a USA v súvislosti eh, s mm, eh, opatreniami pre eh, orgány presazovania práva. Po druhé je tu návrh mandátu, ktorý bol udelený komisiou rade, aby začali rokovať z USA o dohode o prístupe k elektronickým dôkazom, tak aby to bolo kompatibilné s potrebnými právnymi zárukami, ktoré by boli súčasťou medzinárodnej dohody, tak aby to bolo v súlade s európskym primárnym a sekundárnym právom. Takže o toto tu teraz ide. Vypočujeme si teraz správu právnej služby Európskeho parlamentu, ktorú prednesie. Pán Daniel Verin, máte slovo na povedzme 10 minút, tak aby potom ešte poslanci mohli diskutovať. Ďakujem lebo zjadali ste nás o názor na jednej strane, pokiaľ ide o zákon prijatý v marci 2018 v USA, pokiaľ ide o právne využitie údajov v cloude. Často sa hovorí o tomto zákone ako o Cloud Akte. A na druhej strane odporúčania Európskej komisie, aby e, rada autorizovala otvorenie rokovaní EÚ z USA pokiaľ ide o dohodu, o cezhraničný prístup e, súdnych orgánov v rámci trestných postupov k elektronickým dôkazom, pokiaľ ide o poskytovateľov elektronických služieb. V rámci vyhradeného času e, pohovorím len o základných bodoch toho stanoviska pokiaľ ide o Cloud Act, váš výbor si kládol otázku, aké sú dopady Cloud Actu vzhľadom na jeho extrateritoriálnu zložku v rámci e, právneho rámca EÚ ochrany osobných údajov. Právna služba upresnila tú otázku extrateritoriality. Naozaj je tu e, pole pôsobnosti, kde, ktoré prekračuje teritorium USA, a teda poskytovateľia služieb elektronickej komunikácie musia, alebo teda majú povinnosti e, v zmysle legislatívy, pokiaľ ide e, e, oznamovanie informácií, aby tieto informácie boli ukladané na teritoriu USA, teda jasne hovoria o informáciách, ktoré by sa dali ukladať na území USA či mimo neho. Táto extrateritoriáta e, sa vzťahuje na požiadavky e, represívneho charakteru, sa nemôže obracať na požiadavky, pretože e, poskytovateľe súže postupujú, podliehajú americkej jurisdikcii. Tento koncept naozaj zostáva veľmi vágný, ten, ten koncept podriadenia americkej legislatíve. A treba tu výrazne interpretovať e, zo strany americkej jurisdikcie tieto predpisy. E, e, zamerané je to na veľký počet poskytovateľov služieb. Je tu viac či menej veľké prepojenie na Spojené štáty. Aby sa vyhodnotili dopady tejto extrateritoriaty, treba zdôrazniť, že pokiaľ ide o EÚ, všeobecný postup ochrany údajov eh, GDPR z roku 2016 má taktiel extrateritoriálny dopad. GDPR výkladom svojho článku 3 odsek 1 sa vzťahuje na zaobchádzanie všetkých, všetkými údajmi osobného charakteru v rámci aktivít e, zariadenia zodpovedné za úpravu údajov, aby ten, táto, táto zaobchádzanie s údajmi e, bolo v EÚ alebo nie. Článok od, 3 e, odsek 2 GDPR sa to vzťahuje, hovorí, že sa to vzťahuje v určitých prípadoch na e, zaobchádzanie s e, údajov osôb, ktoré sa nachádzajú na území EÚ zo strany poskytovateľa, ktorí nie sú na území EÚ. Je tu teda dvojitý aspekt extrateritoriality. Tu treba upresniť, že tento predpis sa nezameriava len na občanov EÚ, ale taktiež všetky osoby, ktoré z toho či oného dôvodu sa nachádzajú na území EÚ. Vzhľadom na požiadavky Cloud Actu a GDPR poskytovatelia e, služieb elektronickej komunikácie sa môžu nachádzať v situácii, kde musia čeliť povinnostiam, ktoré si odporujú z týchto dvoch legislatí, e, jurisdikcií americkej a európskej, ktorým podliehajú. Vychádzajúc z tohoto prípadného konfliktu z e, zákonov, americká legislatíva zaplánovala doložku, e, aby, sme sa, aby e, sa tomu predchádzalo. To znamená, tento poskytovateľ, keď má poskytnúť uvoľnenie údajov na základe represívnych opatrení, ak to má jeho viesť k tomu, že poruší zákon určitých cudzích vlád, vlády, s ktorými Spojené štáty uzavreli bilaterálnu dohodu, teda exekutívne dohody, e, pokiaľ ide o poskytovanie cezhraničné elektrických, e, elektronických dôkazov. E, záverom zo samotného Cloudoctu je, že musia nahradiť procedúry vzájomnej pomoci, ktoré až doteraz upravovali vzťahy medzi krajinami, dôkazy teda cez hranične, vediac, že tieto sú osobitne zložité a, a e, dlhotrvajúce. Prvá z týchto dohôd sa dovršila medzi Spojeným kráľovstvom a USA. Práve takáto dohoda znamená, že EÚ navrhla rokovanie, e, uvidíme to v druhej časti mojich postrehov. Tieto dokody umožňujú cezhraničné uvoľňovanie údajov, ktoré sú uchovávané americkými poskytovateľmi, ktoré doteraz boli nemožnými. Právna služba taktiež vyzdvihla e, limity také, takéto zábezpeky zo strany Cloud Actu. V prvom rade je tu potreba e, e, uvedenia do praxe, povinnosť obdržať mandát pred uvoľnením údajov sa ne, týka len obsahu elektronických komunikácií poskytovateľov služieb a nie ďalších prípadných informácií, ktoré zachováv, uchovávajú títo poskytovateľia, teda metadát, pričom tieto dáta sa považujú takisto za citlivé e, na základe rozhodnutia súdneho dvoru. Je tu teda imperatív ochrany údajov. V konečnom dôsledku právna služba zdôrazňuje, že e, je na americkej jurisdikcii rozhodnúť, či uvoľnenie údajov zo strany amerických poskytovateľov znamená porušenie práva e, tretích krajín. Ide tu o interpretáciu tretích, e, zákonov tretich krajín. Pokiaľ ide o GDPR, teda právo EÚ, právna služba pripomína, že poskytovateľia služieb použitím Cloud Actu by sa mali uvoľniť údaja, e, údaje e, nachádzajúce sa na území EÚ. Treba e, rešpektovať GDPR, pokiaľ ide o transfer údajov voči tretím krajinám. Ale keďže ak, se, absentu, ak budú absentovať záruky, s výnimkou osobitných e, derogácií v článku 9, e, pardon, 49 GDPR, požiadavky transferu z vychádzajúce z tretích krajín sa nemôžu vykonať len v podmienkach, ktoré sú zakotvené v medzinárodných dohadách, tak ako to zamýšľa článok 48 GDPR. Teraz prejdime k odporúčaniam komisie, pokiaľ ide otvorenie údajov, pokiaľ ide o rokovanie z, USA. Sú to principiálne právne záruky, ktoré treba rešpektovať v budúcich dohodách, pokiaľ ide o primárne a sekundárne právo. Na to práve sa stiahovala otázka vašeho výboru. Tu treba pripomenúť, že podobne ako všetky medzinárodné dohody, dohody z USA nemôžu obsahovať e, predpisy, ktoré by boli v rozpore s chartou e, základných práv. V tom odporúčaní sa píše, že treba zabezpečiť práve týchto základných práv a tak všeob, taktiež všeobecné prá, e, princípy EÚ v tomto texte. Ak sú tu aj množ, mnohé medzinárodné zákony, ako to pripomenula právna služba, Taktiež sa tu zdôraznil, že v zmysle článku 52 bod 1 Charty základných práv všetky obmedzenia práv musí e, spomínať zákon a rešpektovať pritom principiálne e, zásady tohto zákona. Tieto obmedzenia musia byť e, nevyhnutné a e, zodpovedať všeobecným záujmom uznávaným EÚ. Súdny dvor tu uznal že v snahe zabezpečiť všeobecnú bezpečnosť by to malo e, zodpovedať princípu všeobecného záujmu. Dokonca aj vážne interferencie, pokiaľ ide o ochranu údajov a e, základné princípy. Pokiaľ ide o ďalšie podmienky článku 52, pokiaľ ide o proporčnosť očakávaní e, budúcich dohôd, Vo všeobecnosti primeranosť je ľahšie e, dodržiavateľná, pokiaľ e, dopad na zákona je obmedzený. Takže čo sa týka e, stanovených cieľov, tak preskúmanie situácie bude možné len pokiaľ budete mať dispozícii text dohody. Čo sa týka sekundárnej legislatívy, medzinárodné právo je nadradené. No a je tu samozrejme možnosť e, zmeny európskej legislatívy, pokiaľ sa objavia nejaké medzinárodné záväzky a právna služba overila, aké minimálne právne záruky by mala obsahovať budúca dohoda, aby bola v súlade s primárnou a sekundárnou legislatívou EÚ a v našom stanovisku nájdete tieto všetky body popísané. Ehm, len dám taký príklad. Pán eh, Viedrovský hovoril o svojich obavách ohľadom toho, aby údaje, alebo toho, či údaje budú v podstate mať hodnotu dôkazu. Takže Samozrejme musíme zohľadiť judikatúru súdneho dvora v súvislosti s ochranou osobných údajov. V súčasnosti máme iba samozrejme určité úmysly, um, musíme chrániť základné práva, musíme mať všetko v súlade s našou uh, sekundárnou legislatívou. Ďakujeme právnej službe Európskeho parlamentu. Teraz nastáva čas na diskusiu, otvornú diskusiu. Prosím, uvedomte si, že máme ešte ďalšie dva body programu, ktoré sú taktiež zásadné. Bude tu diskusia ohľadom ochrany údajov ohľadom e, práva na to, aby vaše údaje boli vymazané, aby boli zabudnuté. A potom máme spoločnú diskusiu 11.30 s Ivorom Ekon, to bude posledný bod dnešného rána. Takže prosím, máme priestor na diskusiu a viacero poslancov sa chce vyjadriť. Na to majú právo, ale prosím maximálne každý minútu, tak aby naši hostia mali čas odpovedať, takže prosím, obmedzte sa na otázky, ktoré budú adresované panelistom a prípadne právnej službe. Ale vzhľadom na to, že sme si pozvali expertov, prosím, kladte im otázky. Dobre? Ďakujem ako prvý pán Radev. Náš podpredseda, máte slovo. Ďakujem pán predseda. Milí kolegovia, um, dohoda medzi EÚ a USA ohľadom cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom na, e, za účelom justičnej spolupráce v oblasti trestného práva zlepší verej, bezpečnosť verejnosti a národnú bezpečnosť a poskytne nám lepší, rýchlejší spôsob, ako detekovať e, hrozby a reagovať na ne na oboch stranách Atlantiku. Avšak potrebujeme záruky procedurálnych a základných práv. Potrebujeme záruky pre potrebnú ochranu dotknutých osôb. Potrebujeme taktiež záruky pre spoločnosti, ktoré operujú na oboch stranách Atlantiku, v oboch jurisdikciách. Potrebujem záruky, ktoré poskytnú eh, ochranu pred diskrimináciou, taktiež vzájomnosť. Takže aké konkrétne opatrenia navrhujete, aby to zaručilo takúto vzájomnosť? Taktiež stanovisko právnej služby vyjadruje obavy v tom zmysle, že rozhodnutie ohľadom eh, odhalenia údajov bude plne na pleciach európskych súdov. Myslíte si, že táto dohoda vyrieši túto situáciu? Aké riešenie by ste si predstavovali? Pani Sipol, ďakujem a súhlasím s tým, čo povedali kolegovia, panelisti, preto by som sa sústreďovala na pár dodatočných otázok. Aby sme išli v súlade s GDPR, musíme trvať na nutnosti medzinárodných dohôd, avšak taktiež tu máme tu máme systém Amlet. takže um, čo si myslíte, ako to, aký toto bude mať dopad na bilaterálnu výmenu údajov? Čo údaje z, Spojeného kráľovstva? Čo si o to myslíte? A taktiež máme tu e, štít na ochranu súkromia Spojeného kráľovstva. Máte už v dispozícii e, text Týka sa teda ochrany osobných údajov. Taktiež otázky pre právnu službu. Americký e, zákon cloud. Ste si istí, že za každých podmienok e, sa nám podarí e, prekonať prvú časť e, zákonu e, cloud, kde je zaručený priamy prístup k údajom, pokiaľ tu bude nejaký problém s európskou, alebo s dohodou medzi EÚ a USA, ako sa môžeme vyhnúť konfliktu. Druhá otázka pre právny servis. Je pravda, že dohoda medzi EÚ a USA, že budeme mať, zabráni členským štátom uzatvárať bilaterálne dohody. A z americkej strany, myslím si, že toto je veľmi dôležitá právna otázka, bude to výkonná dohoda a nebude treba teda ratifikácia zo strany kongresu, alebo, by to, alebo to bude bežná medzinárodná dohoda, ktorá bude musieť byť ešte ratifikovaná. Taktiež by som rada položila otázku ohľadom nutnosti predchádzajúcej justičnej autorizácie, pretože nevidím to v dohode so Spojeným kráľovstvom, ako to vidíte e, s dohodou z EÚ. Je dôležité to tam mať, je to dôležitá súčasť dohody a Spojené kráľovstvo je potom v rámci svojej dohody viazané všetkými predpismi GDPR, pretože naďalej sú súčasťou GDPR. Pani Inetfeld, ďakujem. Pán predseda, ďakujem aj trom hosťom pre detailné prezentácie, za detailné prezentácie. Len vo všeobecnosti z procedurálneho pohľadu. Všimla som si, že ako už mnohokrát v minulosti Európska komisia neberie do úvahy názory expertov, EDPS a EDPB obvykle sú ignorovaní. Európska komisia vyhlásila, že potrebujeme dohodu, európsku, európsky text o mm, elektronický dôkazov, preto by vôbec mohli začať rokovať z USA, ale už rokovania z USA sú v druhom kole, nie je to nádherné. Takže jasne ste povedali, kde sú tam právne nedostatky. Európska komisia, a prosím, zapíšte to do, do zapisnice, Európska komisia vedome a úmyselne rokuje na základe e, nedostatočného mandátu. Vedia, že to nie je neprestrelné správneho pohľadu naďalej, ale rokujú. To znamená, že porušujú vedome umyselne zákon. Taktiež, čo sa týka dohody medzi Spaným kráľovstvom a USA, Nuž, mne sa zdá, že oni nemajú zatiaľ nárok rokovať si o takejto dohode. A pokiaľ áno, tak potom musia ísť v súlade s GDPR. A opäť Európska komisia tu um, nepostupuje podľa pravidiel. V tomto prípade je to USA, čo by sme robili, keby to bola na budúce Čína napríklad. Povieme, E, že Čína nám zahra pesničkami, si zatancujeme, Rusko to isté. A pokiaľ akceptujeme, že si USA diktuje bilaterálne dohody s členskými štátmi, tak keď to bude chcieť Čína, tak e, čo potom? To isté? Takže tu vytvárame precedens. A ja už som to povedala, tento parlament mal byť bdelý. Keď budeme súhlasiť s medzinárodnou dohodou, tak tá už potom tento súhlas e, v podstate, alebo táto dohoda už bude platná navždy, pretože nemáme právo moci to zvrátiť alebo stiahnuť náš súhlas. Takže až budete e, schváľovať túto dohodu, tak musí byť nepristrelná z právneho pohľadu. No ešte na záver, ako som povedala, Európska komisia ako obvykle, ale my tu máme e, AMLAC, tu, toto sú dohody, ktoré sú mm, v poriadku ale sú tam určité problémy a nikto sa ich nesnažil odstrániť. No a dobre, máme právny štát, e, demokraciu a tam sú postupy niekedy pomalé. Keď máte diktatúru, tak všetko ide rýchlo, ale my máme dobré dôvody, prečo máme justičný dohľad a kontrolu. A tu sa chce táto justičná kontrola obmedziť a mali by sme byť skutočne opatrní. Alebo áno? Dobre, dobre. Myslel som, že nie. Obnome Európu už hovorili. Môžete sa vyjadriť neskôr, ale dostanete príležitosť neskôr sa opýtať. Nevidím tu nikoho za zelených. Alebo áno, pán Brajer. Ďakujem. Vítam názor dohľadných orgánov, ohľadom toho, že v rámci európskeho práva obvykle nie je správneho hľadiska v poriadku vyhovieť žiadostiam cudzích vlád o prenos alebo prístup k našim metadátam alebo osobným údajom, možno len s výnimkou nejakej bezprostrednej hrozby. Takže ja sa chcem opýtať, jednu vec. Čo sa týka USA, prečo je to tak? Oni nemajú eh, žiadnu takúto ochranu základných eh, práv alebo súkromia. V podstate tam nie je stanovené žiadne, eh, žiadny nárok na to, aby vaše údaje boli vymazané. Taktiež nie je zaručený nestranný dohľad nad spracovaním údajov a v mnohých prípadoch nie je ani e, možnosť opravného prostriedku, pokiaľ sa porušia práva. Takže skutočne máme veľmi dobré dôvody, prečo v zmysle alebo v rámci GDPR nemôže prenášať údaje do USA. Mám teda e, dve otázky pre dohľadný e, dozorný orgán a jednu pre právny servis parlamentu. Prvá otázka. Boli by ste ochotní uplatňovať a sankcionovať prenos údajov podľa eh, aktu cloud, pretože si myslím, pokiaľ to nebudeme sankcionovať, tak v podstate sa zdávame dopredu. Pokiaľ nebudeme sankcionovať spoločnosti, ktoré porušujú európske právo, rovnako tak, ako im hrozia sankcie z americkej strany, tak v tom prípade to dopredu vzdávame. Druhá otázka. Keď sa pozrieme na tento zákon cloud, myslíte si, že je legálne, aby vôbec naši spracovatelia údajov využili americké spoločnosti na dodávanie údajov, keďže je možnosť, že ilegálne tieto údaje budú poslané cudzej vláde do USA. Otázka pre pravú službu. Je tu žiadosť o právnu autorizáciu. Aký súd by mohol vyhovieť tejto požiadavke? Nejaký osobitný súd? Ďakujem pekne, pani Kenkon, um, EKR. Thank you. I would like to thank you all for all your present... Ďakujem pekne. Chcem sa vám všetkým poďakovať za prezentácie. Čo je pre mňa jasné, je, že krok po kroku vytvárame širší rámec pre ochranu osobných údajov. E, usporiadávame štandardy medzi EÚ a Spojenými štátmi, ale zároveň sa dostávame k niečomu, čo je neudržateľné. Situácia, ktorá je neudržateľná z pohľada práv a povinností, nie len naprieč Atlantikom, ale aj celkovo globálne. Napríklad máme tu inštitúcie, ktoré čelia mnohým problémom, keď majú pracovať s inými častiami sveta to sú veci, ktoré by sme mali troška predvídať. Japonsko v rámci svojho predsedníctva G20 vyzvalo na to, aby sme vypracovali globálny štandard v rámci takýchto stykov, takéto spolupráce, pretože sa chystá vypršať e, spolupráca e, v rámci presadzovania práva s tretími krajinami, preto mám následnú otázku. EDPS, respektíve komisia, v zásade e, v závislosti od toho, kto bude prítomný dnešnej diskusie, myslia si, že je priestor, aby EÚ viedlo tie snahy na rovni G7 alebo G20, pokiaľ ide o dohodu o toku údajov. A myslíte si, že významný pokrok, pokiaľ ide o zvýšenie štandardov v ochrane osobných údajov, je možné v rámci súčasnej administratívy? A posledná vec, hovoril som aj s Europolom, pokiaľ ide o iniciatívy smerom k iným krajinám, to je mimo tohto, tejto množiny, ale zaujímavá to, ak je krajina menej rozvinutá alebo menej komplexná, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, ako budeme k tomu pristúpať takýmto krajinám do budúcnosti. Pretože to sú globálne výzvy. Ďakujem pekne, pani Daly, GUE. Ďakujem pekne, pán predseda, je to veľmi dôležitá diskusia v rámci širšieho kontextu, samozrejme aj zo zbieravania elektronických dôkazov. Čo je podstatné, je, že je úplne šialené, že tu o tomto diskutujeme eh, bez prítomnosti komisie. Oni sú tými, ktorí máme sa pýtať. Máme vážne obavy a je možné uviezť nejaký argument, že treba to urýchliť v rámci trestných konaní, ale keď si uvedomím to, čo povedal EDPS, to, čo je trestným činom v nejakej jurisdikcii, nemusí byť e, trestným činom v inej. E, mňa ale trápi to, že sa tu e, zbavuje zodpovednosti tá výkonná, výkonný orgán. Dáva sa to spoločnosti ako Twitter, Facebook, Google a oni majú riešiť takéto žiadosti o poskytnutie informácií. To je úplne uh, smiešné. Naozaj máme obrovské obavy, pokiaľ ide o nedostatočnú dôveru v systém súdnictva Spojených štátov, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. A takisto súdny dvor sa vyjadril vo svojom e, uznesení, že je to v poriadku, takáto medzinárodná spolupráca, ale to len v zásade, keď tá druhá krajina alebo protistrana poskytuje ekvivalentnú mieru ochrany. Tým sme si to neexistuje v Spojených štátoch, pokiaľ ide o tieto záležitosti. Kľúčová otázka z môjho pohľadu teda je, ako komisia zareaguje na usmernenia a na Prahy, ktoré sú uvedené v tých 11 podmienkách EDPS? O to sa musíme dozvedieť, pretože je to kruh, e, ktorý sa nedá vyriešiť nejakým spôsobom. Táto vec, tá trojnica sa nedá vyriešiť len tou dohodou. Ani právna služba to úplne nedoriešila. Nechcem to nejak ako osobne na nich ťahovať, ale podľa mňa bolo slabé to právne stanovisko. Nie tam jasná informácia o toho, ako je vhodné naformulovať a implementovať tieto usmernenia. Je fajn povedať, že treba mať dohodu, ktorá bude, ktorá bude rešpektovať základné práva, GDPR a tak ďalej, ale ako to dosiahneme? Ako som povedal, toto je rovnica, ktorá sa len ťažko rieši. Pán Sáner, môžete to doplniť. Pán Körner, ďakujem pekne závery z týchto stanovisk sú pomerne jasné. Spoločnosti, ktoré fungujú v Spojených štátoch a v EU môžu medzi sebou podpísať konfliktné informácie, ktoré vyplývajú z Cloud Actu alebo z GDPR a tak, aby sme zabezpečili právnu istotu, je dôležité, aby sme naozaj uzavreli dohodu, ktorá bude eliminovať takýto konflikt povinností a takisto je jasné, že takáto dohoda by mala príjm eh, nad tým sekundárnym právom EÚ by bola nadradená. Eh, kolegovia z komisie naznačili svoju prítomnosť, čiže naše mm, posolstvo smerom na komisiu musí byť jednoznačné. My sa nepodpíšem po žiadnu dohodu, eh, ktorá bude podliezať pravidlá zo sekundárnej legislatívy. Silná ochrana ďalej dvoj, dvojaká kriminalita a potom silné princípy, pokiaľ ide o presadzovanie práva, silné postupy a zábezpeky, pokiaľ ide o základné práva. Zároveň aj naše posolstvo smerom na radu musí byť jasné. Musíme zabezpečiť nevyhnutné úrovne ochrany pre všetkých občanov EÚ a musíme e, zabezpečiť, že členské štáty nebudú uzatvárať bilaterálne dohody so Spojenými štátmi, nebudú vstúpať do rokovaní. To treba jednoznačne povedať v rámci dohody na úrovni EÚ budeme mať e, silnejšie zábezpeky smerom k Európčanom EÚ a to treba jasne im aj povedať. Ďakujem pekne, je čas vypočuť si komisiu. Navrhujem krátke vystúpenie, e, dáme priestor komisii, pretože samozrejme viackrát bola spomenutá úloha komisie e, v rámci tohto výkonu rokovacieho mandátu daného radou za komisiu, pani Defrepon, ak sa nemýlim, e, ona zastupuje komisiu, tak aby sme mali potom čas na odpovede. A potom bude ten ďalší bod na 45 minút, potom máme spoločnú rozpravu s výborom Ekon, to treba dodržať ten časový program, pretože do 11.30 prídu poslanci Ekonu. Komisia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Ja som Izabel Perňon vedúca útvaru politiky trestného práva. Ďakujem pekne. My sme si plne vypočuli argumenty parlamentu a chcela som v tejto súvislosti prezentovať tri body. Potom dám slovo kolegovi, ktorý má na starosti ochranu osobných údajov. E, pokiaľ ide o prvú vec, e, my e, rokujeme na základe mandátu, ktorý sme dostali. V rámci tohto mandátu je veľmi jasné, a je to pre nás dôležité, že máme e, záruky, zábezpeky ochrany základných práv, že tam budú, hlavne pokiaľ ide o ochranu údajov osobných. A my sme sa zaviazali, že budeme informovať parlament v každej fáze postupu. Takisto sme sa zaviazali, a to bolo úplne evidentné, hlavne počas e, vypočutia komisára Endersa, že nebudeme podpisovať akúkoľvek dohodu skôr, ako nebude s vami spoločne dosiahnutá dohoda po trilógu a že si dohodneme interné pravidlá skôr ako podpíšeme čokoľvek s americkou stranou, stranou a to je posolstvo, ktoré stále opakujeme. Druhý bod, pokiaľ ide o dohodu Spojeného kráľovstva, ktorú podpísali so Spojenými štátmi. My sme im zaslali viacero listov, v ktorých sme vysvetlili, že sme mali obavy, že máme obavy. potom, čo došlo k podpísaniu dohody, Zaslali sme veľmi jednoznačne formulovaný list Spojenému kráľovstvu, v ktorom sme vysvetlili, že máme obavy ohľadom dohody a že v žiadnom prípade nepôjdeme podľa rovnakého modelu. Je to veľmi jasné a to isté sme povedali aj Američanom. Dohody, ktoré podpisujú so Spojeným kráľovstvom, určite nie sú modelom hodným nasledovania pre nás. Požiadali sme Spojené kráľovstvo o objasnenie, pretože je tam veľa problematických vecí pokiaľ ide o tretiu vec, MLATS, teda Mutual Legal Assistance Treaties, zmluvy o vzájomnej právnej pomoci, ktoré v skutku máme uzavreté so Spojenými štátmi, my sme vždy chceli, aby sme sa neustále snažili o zlepšenie týchto dohod o vzájomnej právnej pomoci. E, my preskúmame tieto veci so Američanmi, my na to tlačíme, máme vážne projekty, vrátanie školení, odborné prípravy, takže snažíme sa nájsť riešenie v kontexte MLAT e, dohôd, ale ešte to nie je postačujúce, preto musíme spraviť niečo iné a uzavrieť inú dohodu so Spojenými štátmi, pretože vieme, že musíme ukončiť prax, ktorá e, znamená, že nie je tu dostatok záruk. Nevyplýva dostatok záruk. Dám teraz k e, slovo kolegovi Ralfovi, ktorý rieši otázku ochrany osobných údajov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V prvom rade treba poznamenať, že všetky zainteresované strany, ktoré poskytli e, vstupy do diskusie, či už EDPB alebo EDPS a teraz aj právna služba Európskeho parlamentu, všetci menovaní zdôraznili dôležitosť riešiť niektoré z problémov, ktorým čelíme e, na poli presadzovania práva. tá cesta prostredníctvom MLAT to nevždy rieši, teda prostredníctvom týchto zmluv. A preto všetci vyjadrili podporu pracovať na nástroji, ktorý umožňuje priamejšie žiadosti. Takisto privítali dohodu, kde všetci myslím, že sa zhodneme, že je oveľa lepšie upraviť na úrovni medzinárodnej dohody spôsob, ako je možné takéto priame žiadosti realizovať a nie sa dostať do situácie, kde priame žiadosti budú sa riadiť režimom cloud aktu a môže to viesť ku konfliktu alebo kolízii legislat zákonov, takisto e, poskytovateľ služieb, e, respektíve tie subjekty nedostanú e, ochranu údajov, ktorú si zasluhujú a takisto tam budú situácie kolízne to, čo sa snažíme dohodnúť so Spojenými štátmi, to má prispieť tomu, aby sme sa vyhli takýmto kolizným e, právnym situáciám, aby sme zabezpečili e, veľkú mieru právnej ochrany, e, teda ochrany osobných údajov, aby tam boli aj procedurálne zábezpeky. Dôležité je, že takáto dohoda, ak sa nám ju podarí uzavrieť, uzavrieť so Spojenými štátmi, to by potom ďalej spúšťalo zastrešujúcu dohodu, to je dohoda o ochrane osobných údajov, ktorá nadobudla účinnosť, myslím, vo februári 2017 s veľkou podporou Európskeho parlamentu a ktorá zabezpečuje alebo poskytuje záruky, zabezpeky v oblasti ochrany osobných údajov. Tam, kde e, je to platné, na to, aby to bolo platné, uplatniteľné, tak si to vyžaduje dohodu o prevode údajov, transfere a to je typ dohody, ktorú chceme vyrokovať a uzavrieť so Spojenými štátmi. Takže je tam prospekt z takejto dohody pretože tá spúšťa potom aktivuje tú zastrešujúcu dohodu. Ak ste sa oboznali, oboznámili s našim mandátom, mandát, ktorý sme obdržali od rady, ten sa snaží ďalej posilniť a prispôsobiť zastrešujúcu dohodu v špecifickej situácii priamej spolupráce. To je e, niečo, kde by sme išli vlastne nad rámec e, tej zastrešujúcej dohody, aby sme sa prispôsobili tejto situácie Samozrejme, my všetky tie obavy berieme vážne a snažíme sa zabezpečiť spolu so Spojenými štátmi, že to bude dobrá dohoda. Ešte posledné e, slovo z mojej strany. Mali by sme uvažovať nad ďalším rokovaním, ktoré prebieha, konkrétne v Štrásburgu, v kontexte Rady Európy, pokiaľ ide o budapešskom dohovore o kybernetickom zločine, ktorý potenciálne má oveľa širšie dopady, pretože to multilaterálna dohoda vrátane 64 štátov, štátnych stran a to sa týka rôznych typov nástrojov v oblasti presadzovania práva a cezhraničného prístupu k údajom. Aj tam sa budeme snažiť e, zabezpečiť tie hodné záruky. Áno, e, ďakujem. Riziko, že prekročíme časový harmonogram je vysoké. Videl som, e, že sa dvihla ruka pani Infeld, ktorá chcela krátko zareagovať. Poprosím krátkosti, aby sme dali priestor aj trom účastníkom panelu, aby mali pár momentov na výmenu názorov. Veľmi stručne. Komisia práve povedala, že všetky obavy vnímajú veľmi vážne, no nie podľa mňa, pretože poprvé eh, nemali by ste počkať na uzavretie tých eh, rokovaní, pokiaľ nie sú schválené veci, ktoré sa týkajú elektronických dôkazov, až potom môžete eh, začať tie rokovania, to slúbila komisia. Úplne ste odignorovali stanovisko EDPS, chcem vedieť prečo. Po druhé, pán predseda, môže Libe požiadať od Európskej komisie plnú písomnú správu o všetkom, čo sa spravilo ohľadom dohôd MLAT a prečo došlo k zlyhaniu. Ja chcem vedieť prečo. To vaše vyhlásenie nepostačuje a nakoniec, e, vy ste povedali, že máte obavy ohľadom dohody medzi Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom. Je to jednoduché. Buď je to v súlade s GDPR, alebo nie. Ak je to v súlade, v poriadku. Ak nie, tak potom by ste nemali vyjadrovať obavy, mali by ste spustiť konanie z dôvodu porušenia zmluvy. My sme vzali na vedomie e, vašu žiadosť a bude to e, spracované cez koordinátorov, pôjde to cez nich tak aby mohlo byť eh, prijaté rozhodnutie ohľadom eh, adresovania takéhoto listu komisii. A teraz eh, účastníci panelu 5 minút každému. To sú účastníci panelu, ktorí predložili svoje právne analýzy a takisto pán, teda najskôr pán Vievorovský. Ďakujem pekne. Z dôvodu obmedzeného času odpovieme na niekoľko tých otázok, ktoré boli položené. Samozrejme, potom dáme neskôr odpoveď samozrejme ostatným. Chcem najskôr zdôrazniť, že samotná skutočnosť, že sme to prezentovali ako prvý a to, čo sme hovorili v súlade s elektronickými dôkazmi, tam sme zdôrazňovali skutočnosť, že potrebujeme uzavrieť túto diskusiu predtým, ako rozhodneme o spôsobe, ako riešiť tieto tretie krajiny. To bolo dôležité pre nás a preto táto časť prezentácie tu bola. Ja dúfam, že tá práca čoskoro sa posunie dopredu spolu s diskusiami o tej zastrešujúcej, tej hlavnej dohode, e, na pozadí ktorej rokujeme so Spojenými štátmi. Takisto som veľmi rád, že Európska komisia informovala v tejto chvíli ústne o zlepšeniach, ktoré boli navrhnuté v súvislosti s, so zmluvami o vzájomnej právnej pomoci. Aj my by sme sa radi s tým oboznámili, to bol prvý krok smerom k zlepšeniu situácie, aby sme si ozremili, čo v tejto chvíli máme a ako to môžeme aj do budúcnosti zlepšovať. Ťažké posúdiť dohodu medzi Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi, eh, ktorá bola uzavretá v oktobri, pretože to nie je pôsobnosť EDPS diskutovať o dohodách, ktoré sú zatvárané bilaterálne, ktoré si riešia členské štáty, ale definitívne e, sa opýtame komisára za, zodpovednosť za informácie z Británie, e, komisárky teda britskej, či bola zapojená do tohto procesu a aké to má praktické dopady. Takisto by som rozborazil jednu vec, ktorá bola spomenutá a to je problém toho, čo, aký bude teda právny štatút možnej dohody so Spojenými štátmi na tej americkej strane, či to bude výkonná, výkonný predpis alebo či to bude zmluva. Spomíname si na to z časov akta, kedy boli takéto informácie zo strany Spojených štátov, že to bude len e, výkonný predpis, vykonávací predpis, executive agreement. Takýmto spôsobom sa to teda zo štátnej úrovne potom premenia na tú federálnu úroveň v Spojených štátoch, ale zdá sa, že nedostaneme podobnú odpoveď, pokiaľ ide o dohodu o použití aktu US Cloud. Aj to treba vedieť. Pokiaľ ide o globálne riešenia, ktoré by mohli byť takisto zohľadnené a hlavne pokiaľ ide o úlohu dohovoru o kybernetickom zločine, možno je to troška akademické, z našej strany naozaj vás chcem odkázať na tento problém a riešiť ho s mapou v ruke. Najskôr mať zoznam členov dohovoru o kybernetickom zločine, aby ste zistili, že sú tam krajiny, členské, členské krajiny, ktoré nie sú signatármi tohto dohovoru. Jeden z nich je Írsko. Jeden z nich je Írsko. To môže mať pomerne veľký dopad na prax e, pri zavazení takéto, takéto dohody. Po druhé, e, krajiny, ktoré sú členmi dohovoru, Arménsko, Azerbajdžan, Turecko, medzi inými, treba si to pripomínať. A Spojené štáty, Japonsko nie sú jediné krajiny, o ktorých hovoríme, keď Hovoríme o praktickom, praktickej výmene údajov v zmysle dohovoru o kybernetickej bezpečnosti, v e, kybernetickom zločine. Spomínam si, kedy v období 1999 2001 sa podpisovala táto dohoda, kde sa väčšinou hovorilo o merite e, tých právnych veciach a nie o procedurálnych záležitostiach. Čiže naďalej sa zaujímame o túto tému a sme pripravení pomôcť e, s praktickými radami. Ďakujem. Pán Ben. Ďakujem. Eh, Vojčech už eh, hovoril o niektorých aspektoch, ale bola tu jedna otázka, myslím, že aj zo strany pani Sipol, ohľadom eh, vzťahu medzi štítom na ochranu súkromia a dohodou Spojeného kráľovstva. No poviem to tak, doteraz zákon Cloud a štít na ochranu súkromia boli oddelené. Máte relevantnú otázku v tom zmysle, že jeden z dôvodov pre toto bol fakt, že sme nemali dohodu, ale teraz už máme dohodu, ktorá bude schválená a uplatniteľná. Určite to bude mať nejaký dopad. Pozrieme sa na to tiež v kontexte štíto na ochranu súkromia. Takže je tu meniaci sa kontext, pokiaľ budeme mať vlastne už dohodu, ktorú sme predtým nemali. Otázky pána Brajera. Áno. To je tá prvá vec, na ktorú som upozornil. Je to len také úvodné vyhodnotenie. Ešte sme e, nemali nejaké stiažnosti v tomto zmysle, ale pokiaľ by stiažnosti boli, pokiaľ zistíme, že je to naše záverečné stanovisko, tak samozrejme potom je treba ho presadiť, to je naša práca. No a taktiež vaša otázka súvisí s využívaním služieb v zmysle amerického zákona cloud. My sme neriešili otázky vo vzťahu eh, k dohodám o spracovaní údajov v súlade s GDPR. Nuž väčšina vašich vyjadrení boli skôr také pripomienky. Nemám tu zapísané nič, čo by som musel zodpovedať. Pokiaľ som zabudol, tak mi môžete pripomenúť. Pán Morín. Euh, Ďakujem. Budem sa snažiť odpovedať <clears throat> zo skupenie. Viaceré otázky sa týkali konkrétnych opatrení. Pani Sipel sa pýtala na MLAT pokiaľ ide o e, rokovania o doplnkovom protokole, k doplnku k protokol e, k Budapešskému dohovoru ku kybernetickej kriminalite, hlavne pokiaľ ide o priamu spoluprácu. Je tu ale aj kapitola, ktorá sa týka zlepšeniu pro postupov EMLATu, expeditívne postupy možno. Je to možnosť, ktorou mož sa môže ísť Určite je to MLAT no, e, novej, po, e, novej pozície s cieľom zlepšiť e, postupy no, v, v súdni. E, treba sa pozerať na postupy, ktoré fungujú, ale taktiež zvážiť zdroje, ľudské zdroje, aby tieto nástroje fungovali. A chcem pripomenúť tiež toľko, že Európsky výbor Európska komisia pripomen, e, pripomenula, že to posúvanie údajov sa musí riadiť právom EÚ a malo by sa to diať na základe dozoru európskej jurisdikcie. To je samotný zmysel EMLATu. Ide tu samozrejme situácie, ktoré môžem popísať, proste sa nevz, nezaru, nevzťahuje záruka uh, Privacy Shieldu. Tu by určite vyhovoval e, príslušným orgánom. Je to v každom prípade zámer zvažovať budúce výkonné dohovory s USA s ďalšími tretími krajinami, nie nevyhnutne európskymi, a postrehnúť do akej miery to modifikuje prístup e, materiálny a procedurálny zo strany USA. Pokiaľ ide o otázku dohovo, dohody s, dohovoru s, e, so Spojeným kráľovstvom, e, viacerí aktéry to spomenuli, nie sme tu kompetentní vyjadrovať sa pokiaľ ide o uzatváranie zo strany členskej krajiny určitých dohôd. A to bol práve dôvod, prečo sme za dohody na úrovni EÚ. Ak sa budeme orientovať totiž k bilaterálnym dohodám, že určitých sa uzavrú, určitých nie, mohli by sme si v konečnom dôsledku klásť otázku procedurálnych záruk a snažiť sa prípadne vyzdvihnúť problémy, ktoré sa týkajú alebo by znamenali e, ochranné záruky, ktoré by sa líšili od krajiny k krajine a tá harmonizácia by sa teda v rámci EU e, líšila. Tu uzavriem svoje úvahy. Už je zrejme, že problémy a obavy, ktoré tu zazneli, sú podložené. Je to situácia, ktorá nadiaľa nedoriešená, celý ten postup je ešte otvorený, prebieha rokovanie. A máme perspektívu dohody medzi EÚ a USA, ktorá by mohla mať negatívny dopad na dostatočné záruky dodržiavania základných práv európskych občanov, ktoré sú zakotvené v Európskej charte základných práv a síce článok 8 súkromie. Takže to skutočne znepokojivá situácia. Mali by sme ju riadne sledovať. To aj urobíme. Situácia je otvorená. Ďalší bod sa taktiež týka právnej služby Európskeho parlamentu. Je tu ďalšia správa ohľadom ďalšieho zaujímavého bodu a síce právo na vymazanie údajov, ktoré majú dopad na základné práva chránené chartou. Je to bod, ktorý sa týka ochrany údajov webových stránok a oplatiteľnosti smerníc, ktoré sa týkajú op- povinnosti operátora zaručiť, zabezpečiť údaje a chrániť práva. Tento bod má začať 10.45. Navrhujem, aby sme sa rozlúčili s panelistami. A pripravili sa na ďalší bod chcete niečo nové, pani Zipol, len aby sme preklenuli zostávajúci čas. Toto dnešná diskusia, no neviem, trochu si robím obavy ohľadom toho, čo sme tu dnes počuli. Aj to, čo povedal Sophie Inetfeld ohľadom listu, myslím si, že by sme to mali trochu rozšíriť, pretože ja to vidím tak, že je zrejme, že komisia neberie vážne kompetencie a právomoci a zodpovednosť všetkých európskych inštitúcií, predovšetkým nášho parlamentu. Komisia na jednej strane hovorí, že dokument o elektronických dôkazoch je právnym základom pre medzinárodné dohody, ale na druhej strane už začali rokovať a ja neviem na základe čoho, veď nepoznáme výsledok um, dokumentu elektronických dôkazoch, takže neviem, o čom hovoríte, predímate už výsledky eh, rokovaní o elektronických dôkazoch. Takže by som chcela povedať, že možno je treba položiť viacej otázok, ako už aj Sophie Netfeld povedala, že potrebujeme trochu vážnejšiu diskusiu o týchto spisoch. Pán Brajer, ešte niečo, prosím krátko. Pán predseda, ja som dal otázku právnej službe. Chcel by som ich požiadať, aby mi zodpovedali otázku ohľadom prostriedkov e, súdnej autorizácie. Právna služba, chcete sa k tomu vyjadriť? Mike. Sorry, my, my... Prepačte, mikrofón nefunguje. Euh, il faudra voir évidemment au cas par cas, mais il y a... Je tu množstvo súdnych rozhodnutí z súdneho dvoru, kde sú rôzne kritéria, aby sa stanovilo, či euh, je tu nezávislosť, pokiaľ je o exekutívne právomoci pokiaľ ide o tie zacielené orgány, či môžu alebo nemusia, nie sú v, v rámci jurisdikcie. Ale samozrejme túto otázku budeme riešiť rovnakým spôsobom, pokiaľ vieme, že je to nejaká situácia v americkej jurisdikcii, nejaký orgán, tak e, súd sa bude zaoberať tým, či je tam zaručená nezávislosť, nestrannosť. Ešte by som chcela byť túto príležitosť a vyjadriť sa k, otázky, k otázke, presne otázke pani Zipo vo vzťahu k problému právomoci členských štátov vyrokovať si vlastnú dohodu s Spojenými štátmi, pokiaľ Európska únia nevykonáva svoje kompetencie, tak členské štáty to môžu urobiť sami. Ale pokiaľ sa vyrokuje dohoda zo strany EÚ, tak členský štát už tieto kompetencie nemôže uplatniť. A ďalej tá otázka ohľadom postupu ratifikácie dohody a úlohy Amerického kongresu. Je jasné, že americký zákon Cloud eh, potrebuje eh, schválenie americkým kongresom. Ďakujem. Teraz našim e, panelistom hovorím dovidenia a budem mať ďalšiu prezentáciu právnej služby Európskeho parlamentu ohľadom práva na vymazanie údajov, právo byť zabudnutý vo vzťahu k základným právam.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 Oh. As I said, we've got some 45 minutes. Máme 45 minút vyhradených pre ďalší bod programu, spoloč- predtým, než príde e, bod spoločný s výberom Ekon. Body 14 a 15. Prezentácia rozhodnutí Európskeho súdneho dvora z, zo septembra 2019 v prípade 136 lomeno 17 ohľadom ochrany jednotlivcov vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov na webových stránkach. Potom je tu bod 15, ďalší prípad z európsko súdneho dvora týkajúci sa taktiež spracovania údajov sú vo vzťahu k internetovým vyhľadávačom Predovšetkým tu hovoríme o tzv. práve na, na to byť zabudnutý, práva osoby, ktoré sa týkajú osobné údaje, aby jeho alebo jej osobné údaje boli vymazané, pokiaľ sú nepresné alebo boli nezákonne spracované. Vypočujeme si prezentáciu právnej služby Európskeho parlamentu. Máme tu pani Olgu Hrstkovú. Mne sa to ťažko vyslovuje, prepačte, máte slovo. It was a great pronunciation, by the way, chair. Dear chair... Skvelo ste to vyslovili, pán predseda. Vážený pán predseda, Ďakujem za slovo. Áno, právna služba bola požiadaná o prezentáciu v tomto výbore ohľadom dvoch rozhodnutí, ktoré sú eh, obec 24. septembra 2019. Tieto dve rozhodnutia boli reakciou súdu na dve rôzne žiadosti o eh, predbežné rozhodnutie zo strany um, Francúzskej rady štátu ohľadom uplatňovania smernice o, e, o práva alebo ochrany spracovania, spracovaných údajov. Súd e, preskúmal túto otázku e, vo svetle smernice a nariadenia a vydal reakciu, ktorá bude užitočná pre budúcnosť vo vzťahu ku GDPR. Rozsudky, ako ste povedali pán predseda, nadvezujú na rozhodnutie súdu ohľadom e, prípadu e, Google, Spain, Google Španielsko. Aby ste lepšie pochopili tieto rozsudky, pripomínam, že v rozsudku e, Google Španielsko súd vytvoril tzv. tzv. právo na dereferenciu, súd vyhlásil, že jednotlivci majú právo na to byť zabudnutí a toto znamená, že vyhľadávač alebo operátor má e, povinnosť e, e, vymazať webové linky, ktoré obsahujú, obsahujú osobné údaje jednotlivca vrátanie výsledkov, ktoré sa vyhodia, keď sa do vyhľadávača vloží meno určitej osoby. Vychádzajúc z tejto judikatúry rozhodnutia, ktoré dnes chcem predstaviť, eh, poskytujú eh, dôležité objasnenie eh, územného rozsahu práva na dereferenciu a taktiež povinnosti vyhľadávačov ako napríklad Google vo vzťahu žiadosti o dereferenciu, keď sa to týka citlivých osobných údajov. Budem sa sústreďovať na prípad Google to je C507 lomeno 17, ten druhý bod, pro, alebo druhý z tých dvoch bodov programu. Týka sa to e, geografického rozsahu práva na dereferenciu. Na začiatku bol spor medzi Googlem a francúzským orgánom na ochranu údajov, e, ktorý zaslal Google notifikáciu a povedal, že musí vykonať dereferenciu na e, vo vyhľadávačoch Google na celom svete. Google toto odmietol a vymazal linky len z výsledkov vyhľadávača e, na e, území e, členských štátov EÚ. Tento prípad sa dostal pred Radu štátu. Tam Google dostal pokutu zo strany francúzských orgánov. Rada štátu sa rozhodla, že sa obráti na Európsky súdny dvor a principiálne sa opýtali, či operátor alebo vyhľadávač, e, pokiaľ e, sú požiadaní o dereferenciu, tak sú povinní to urobiť vo všetkých verziách vyhľadávača na celom svete, alebo len vo verziách vyhľadávača, ktoré príslušia e, územiu EÚ, alebo len vo verziách vyhľadávača v členskom štáte, v ktorom bola podaná žiadosť o dereferenciu. Taktiež Rada štátu sa opýtala na využívanie e, geoblockingu zo strany Google. Súdny dvor vo svojom rozsudku sa odvolal na predchádzajúcu judikatúru, predovšetkým na rozsudok Google Španielsko, o ktorom už som hovorila. A povedal, že v kontexte GDPR v článku 17 nariadenia je e, ukotvené právo na dereferenciu, je tam teda právo na vymazanie a taktiež právo na to byť zabudnutý. Aby sa určil územný rozsah dereferencie, tak e, sa upozorňuje na nariadenie o ochrane údajov a GDPR, kde sa zaručuje vysoká ochrana úsobných údajov na celom území EÚ. Taktiež na jednej strane súdny dvor pripustil, že dereferencovanie na celom svete by plne splnilo tento cieľ, pretože pripomenul, že internet nemá hranice a e, tým pádom sa vyhľadávače používajú všeobecne všade a taktiež e, e, dostupnosť údajov má určitý dopad na jednotlivcov EÚ. A toto je dostatočný dôvod preto, aby sa odôvodnila existencia európskej legislatívy, ktorá stanovuje povinnosti vyhľadávaču vykonať referencovanie na celom svete. Ale, pokračuje súdny dvor, na druhej strane mnohí eh, neuznávajú toto právo a právo na ochranu údajov nie je absolútne a musí byť vždy e, zvažované v kontexte spoločnosti a taktiež vo vyváženosti ďalším základným právam. Súdny dvor zdôraznil, že výsledok e, bude rozlišný e, v odlišných častiach sveta. A taktiež súd citoval znenie GDPR a smernice ochrane údajov a v GDPR, špecificky v článku 17 v odseku 3a Európsky zákonodárca nastol rovnováhu medzi právom na súkromie a ochranu údajov na jednej strane a taktiež slobodou vyjadrovania, slobodou informácií internetových používateľov na druhej strane. A toto len v rámci EÚ. Takže zo žiadneho ustanovenia, smernice alebo nariadenia nevyplýva, že by európska legislatíva mala ukladať e, vynúcovanie týchto práv mimo územia EÚ. Súdny dvor dospel k záveru, že neexistuje povinnosť v zmysle európskeho práva vykonať toto dereferencovanie e, v globálnom meradle. Čo sa týka otázky, či e, dereferencovanie má byť vykonané len na území EÚ alebo len na území niektorého členského štátu, Súdny dvor pripomína, že európska legislatíva vytvorila pravidlá na ochranu um, osobných údajov vo forme priamo uplatiteľného nariadenia, tak aby sa zaručila vysoká roveň ochrany na celom území EÚ. No a tým pádom dereferencovanie by malo principiálne byť vykonané na území všetkých členských štátov. Zároveň súdny dvor poukázal na to, že aj v rámci EÚ. Verejný záujem na dostupnosti určitých informácií je odlišný, no a špecificky sa odvolali na článok 85 nariadenia GDPR, ktorý umožňuje národným, národnému právu e, vyvážiť e, prístup k osobným údajom s právom na informácie a vyjadrovanie. Posledná otázka ohľadom využívania geoblockingu. Tam bol súdny dvor stručný, povedal, že vyhľadávač musí zaručiť účinné opatrenia na to, aby sa účinne chránili osobné údaje. Tieto opatrenia musia buď zabrániť alebo aspoň veľmi skomplikovať internetovým užívateľom v členských štátoch v tom, aby získali prístup k linkom, ktoré e, podpiehajú dereferencovaniu. Takže aby som zosumarizovala rozsudok súdneho dvora trochu e, praktickejšie, tak súd v podstate povedal, že v zmysle európskeho práva neexistuje žiadna povinnosť pre vyhľadávač, aby vykonal referencovanie na celom svete. Takže operátor môže, lebo musí len v európskych verziách vyhľadávača odstraniť príslušné linky. Avšak európske právo toto ani nezakazuje, takže tu môžu byť určité výnimky. No a v takom prípade to závisí od príslušných národných orgánov, aby vyvážili príslušné práva podľa národných štandardov a môžu prikázať operátorovi, aby vykonal referencovanie vo všetkých verziách vyhľadávača. Taktiež operátori vyhľadávača by mali podniknúť opatrenia, ktoré odradia internetových používateľov k tomu, aby, sa, aby klikali na príslušné linky, ktoré sa im objavia vo vyhľadávačoch mimo územia EÚ a tieto opatrenia môžu byť vrátane geoblockingu. Teraz by som chcela stručnejšie sa pozrieť na druhý Druhé rozhodnutie C136 lomeno 17 tam sa objasňuje úloha operátorov vyhľadávačov pri žiadostiach o dereferencovanie e, vo vzťahu k špecifickým kategóriám údajov. Na začiatku tohto prípadu boli spory štyro jednotlivcov, ktorí požiadali Google o dereferencovanie linkov, ktoré odkazovali na webové stránky, ktoré ukazovali určité citlivé údaje, ako napríklad e, filozofické e, názory alebo politické názory a taktiež odvolávky na trestné konania. Neúspešne sa títo žiadatelia obrátili na francúzsky eh, um, orgán ochrany údajov a nakoniec na francúzsku radu štátu. Takže prvá otázka bola, či eh, sa tieto pravidlá uplatňujú pri operátorovi eh, vyhľadávač, internový vyhľadávača. Otázka bola, či Google musí zaručiť plnenie príslušných pravidel pri spracovaní údajov ešte predtým, než bude využitý vyhľadávač. Taktiež odkazujúci súd sa pýtal na rozsah eh, spracovania údajov vo vzťahu k eh, mm, eh, trestným rozhodnutiam a trestným e, postupom. Súd sa opäť odvoláva na prípad Google Španielsko, kde operátori internetových vyhľadávačov boli kvalifikovaní ako kontrolóri údajov. Taktiež sa pozeral na, smen- na znenie smernice o ochrane údajov a GDPR a súd rozhodol, že e, sa tieto pravidlá spracovanie špecifických kategórií údajov uplatňuje aj na vyhľadávače. A tým pádom sa opodstatňuje Ehm, to, ten princíp, že toto musí byť prístupné všetkým bez výnimky. Avšak špecifické aspekty internetových vyhľadačov, vyhľadávačov majú taktiež dopad na povinnosti ich operátorov. No a súd e, rozhodol, že m, mm, táto povinnosť sa taktiež ťahuje na internetové vyhľadávače, pokiaľ tam nie je žiadosť vyloženie e, zo strany e, dotknutej osoby. A taktiež e, rozhodol, že principiálne internetový vyhľadávač musí vyhovieť žiadosti o dereferencovanie, pokiaľ kategória údajov nie je pokrytá ehm, niektorou z výnimek, ktoré sú stanovené v článku 9 eh, nariadenia GDPR. To sú napríklad eh, prípady, kde citlivé údaje boli nariadené, sú tam boli zverejnené, alebo že vo verejnom zájme, aby tieto, verejné údaje, tieto údaje boli verejne dostupné. Taktiež súd upozornil na právo byť zabudnutý a upozornil na to, že právo na e, slobodnú, e, slobodné vyjadrovanie, slobodné informácie sú e, vyloženou súčasťou ustanovenia o práv na to byť zabudnutý. Takže taktiež je dôležité, či zahrnutie tohto linku je um, z, z, dôležité pre ochranu internetových používateľov v zmysle práv stanovených v charte základných práv. Čo sa týka vyváženosti konkrétnej situácie toto môže závisieť od viacerých faktorov, ako napríklad citlivosť údajov, dopad na e, súkromný život konkrétnej osoby a taktiež dopad na verejnosť, pokiaľ bude mať túto informáciu. Toto závisí predovšetkým od úlohy e, datového subjektu, ktorú hrá vo verejnom živote. Čo sa týka druhej otázky, vzťahu spracovania údajov vo vzťahu k e, trestným činom a trestnému stíhaniu. Súd rozhodol, že informácie vzťahujúce sa k právnym, trestoprávnym postupom a k úsvedčeniu, to sú údaje, ktoré sa týkajú teda usvedčených osôb podľa článku 10 e, nariadenia GDPR a taktiež to teda spadá do tohto článku. Operátor v tomto prípade musí rozhodnúť, či je tam veľký verejný záujem, v rámci ktorého e, zahrnutie linku e, v podstate e, zaručuje slobodu vyjadrovania internetových používateľov. Máme tu taktiež judikatúru Štrasburského súdu pre ľudské práva, kde Štrasburský súd zdôraznil dôležitú úlohu slobodnej tlače v demokratickej spoločnosti vrátane trestoprávnych postupov a zdôraznil taktiež, že verejnosť má právo na to byť informovaná nielen o dôležitých udalostiach, ale aj o tom, že verejnosť by mala mať možnosť si vyhľadávať informácie o minulých udalostiach. Taktiež súd pripomenul, že záujem verejnosti vo vzťahu k trestoprávnym konaniam sa môže líšiť prípad od prípadu, taktiež sa môže časom vyvíjať a dospel k záveru, že internetový vyhľadávač musí vo svetle všetkých všetkých eh, konkrétnych okolností vyhodnotiť, či dotknutá osoba má právo na príslušné informácie alebo na to, aby tieto informácie už neboli pre, eh, spojené s ich menom. Pokiaľ e, vyhľadávaš dospek záveru, že ten link tam musí zotrvať, že to je potrebné pre ochranu e, slobody informácií internetových používateľov, tak v každom prípade operátor je povinný prispôsobiť e, zoznam výsledkov, tak aby najnovšie informácie boli vyhodené ako prvé, aby tam boli teda ako prvé tie najaktuálnejšie informácie. Na záver, aby som to ešte zhrnula, rozhod- v tomto rozhodnutí súd stanovil, že operátori vyhľadávača ako napríklad Google musia plniť e, pravidlá ohľadom obmedzení spracovania určitých kategórií údajov, avšak nemusia to urobiť predtým, než obdržia žiadosť zo strany dotknutej osoby. A pokiaľ keď, keďže aktivity vyhľadávača prebiehajú už po tom, čo tretia strana uloží tieto údaje na internet, tak e, tak vždy musia počkať na žiadosť o dereferencovanie zo dotknutej osoby. Operátor musí riešiť eh, konkrétnu žiadosť, musí zaručiť vyváženosť medzi právom na ochranu osobných údajov a taktiež na druhej strane právom verejnosti na prístup k informáciám. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Máme teraz priestor na diskusiu. Je to dôležitá prezentácia. o nemenej dôležitých rozhodnutiach súdneho dvora k veľmi diskutovaným otázkam naprieč dlhotrvajúcim procesom rozpráv v Európskom parlamente, pokiaľ je o balíček ochrany osobných údajov, najmä e, nariadenie o ochrane údajov právo na e, zabudnutie, vymazanie údajov alebo porušenie dôstojnosti, dôvernosti, integrity e, základných práv. Pani barli ako prvá. Ďakujem. Možno som e, niečo nepostrehla, ale zdá sa mi, že prvé rozhodnutie, že Google bol úplne úspešný, ak som, to, ak som ja dobre pochopila rozhodnutie, nie veľmi boli spokojní, pretože súd e, konštatoval, že keď sa otvorila možnosť európskym orgánom zmeniť pravidla a otvoriť možnosť celosvetovému právu jednotlivca voči teda celosvetovému vymazaniu zo zoznamov. Mohli by ste možno pohovoriť o tomto? Ešte snáď ďalšia otázka? I would, I, I would like the European Parliament Legal Service Rád by som poprosil e, Európsku právnu službu, aby e, hovorili priamo o dopade týchto rozhodnutí na samotnú myšlienku, že poprvýkrát európska legislatíva e, tu hovorilo vývoji, ale aj o novom práve, ktoré ešte neexistovalo. Právo, právo, ktoré nazývame v každom jazyku rovnako, teda právo byť zabudnutý, zabudnúť, aby na vás zabudla sieť, aby sa netolerovala E, nelimitovaná existencia ešte za rámec e, vašeho života, smrti, určité údaje, obrázky alebo akýkoľvek formát, ktorý by viedol k újme práva e, na rešpektovanie, ktorý, ktoré si zaslúžime celoživotným bojom, ktorý si zaslúži byť vedený? To je moja otázka. Thank you very much. Pani Sipel, zváhala som, či sa spýta túto otázku. Myslím si, že to v určitej miery je to nový koncept, toto právo byť zabudnutý a tu treba zvažovať, do akej miery tieto rozhodnutia majú či nemajú dopad na ďalšiu existenciu GDPR a toto nariadenie. Myslím si, že toto právo e, na za, byť zabudnutý nemôže len e, tak existovať a každému slúžiť. Treba to ďalej preveriť v individuálnych prípadoch. Závisí od osôb, e, od prípadu. Nie je to len rozhodnutie medzi právami jednotlivcov a užívateľmi internetu do určitej miery však možno povedať, že ide o právo jednotlivcov proti verejným záujmom. Z dlhodobého hľadiska sa otázka znie, či by to mal byť Európsky súdny dvor, aké inštitúcie majú krok po kroku vytvoriť určité usmernenia, ako rozhodnúť, ktoré záujmy, čo je dôležité, aké sú indikátory na rozhodnutie tým či oným smerom. Takže neviem, či samotné rozhodnutie e, k tomuto vedie. Viem si však predstaviť určite, že služby na ochranu údajov, ale komisia, dokonca právna služba, pracujú na myšlienkach, na tom, ako dospieť k spoločnému chápaniu, aby v budúcnosti sme mali spoločné chápanie, či právo na zabudnutie by malo byť e, zvažované, alebo či sú dôležité verejné záujmy, ktoré by mohli konštatovať, nie, to tak sa urobiť nemôže. Ešte nejaké komentáre? nejaké ďalšie e, prí, prihlášky. Takže môžete to môžete komentovať, právna služba, nech sa páči. Ďakujem. Pohovorím asi o komentároch spoločne. Nuž tak, pokiaľ ide o prvý komentár, či to bolo víťazstvo alebo nie, nož treba to posudzovať na tak, z ktorej strany sa na to pozeráte. V podstate súd e, konštatoval, že v nariadení nie je nič, čo by oprávňovalo to, že by sme sa snažili e, uvaľovať toto právo mimo hraníc únie. Takže to právo je zabezpečované v únii. Súd však tiež uznáva, že ak máte prístup k informáciám mimo EÚ, má to dopad na e, subjekty v dátové v EÚ. Takže to celosvetové odkazovanie by znamenalo vysokú mieru ochrany. Súd však tiež e, uviedol argumenty proti extrateritoriálnemu efektu takýchto práv. Závery sú však jasné. Je to veľmi jasné. Eh, dereferencia len eh, eh, únii môže byť prikázaná, ale tiež národné orgány môžu mať vlastné pravidlá, kde rovnováha medzi právom na ochranu údajov a práva užívateľov internetu by sa viac vedeli zohľadniť. Tu by sa e, e mohla by zapracovať takáto povinnosť ale ide len o konkrétne e, prípady. Pozriem sa ešte na niektoré tie otázky. Nuž, to právo na z, e, byť zabudnutý, nuž tak treba mať na pamäti, že sa vydalo španielské rozhodnutie v Google, ktoré stanovilo práve toto právo GDPR v článku 17 hovorí, že toto právo sa jasne teda popisuje a zákonodarca taktiež sa postaral o rovnováhu a jedna z výnimok, výnimiek je tá, že právo užívateľov v takýchto prípadoch e, bude nadradené. Takže tá rovnováha je, sa vyjadruje v nariadení a samozrejme je tu i e, potrebné nechať sa viesť EDPS. Viem si to predstaviť v zmysle článku 17. Ak nie, tak EDPS bude otvorené uh, určitému vedeniu, ale inak to bude v prípad od prípadu iné. Pán Brajer, vy tiež ste chceli mať otázku. A potom komentár e, komisie z oddelenia pre ochranu dajov. Moja otázka je, sa týka tohoto kontextu práva byť zabudnutý. E, hovorilo sa o tom, že tie dopady sa sťahujú len v rámci EU. V ten istý týždeň však súd rozhodol konkrétnom jednom e, prípade e, týkajúcom sa Facebooku. A tu sa pove, e, tvrdilo, že že členské krajiny môžu mať dopady celosvetové. Ako môžete vysvetliť to, tento rozdiel? Je to vôbec rozdiel? Znamená to, že relevantné medzinárodné právo vždy bude tvrdiť, že EÚ že EU rozhodnutia v rámci EU nemôžu mať celosvetové dopady. Čo si myslíte o tomto? Iste pri tom rozhodnutí sa objavili rozhodnutia, že zrazu prečo sa súd rozhodol inak. Už od, už od úvodu môžem povedať, že z pohľadu EÚ v týchto rozhodnutiach nie je žiadna divergencia súd vlastne mal rovnaký názor, hoď to tak na úvod nevyzeralo. Ak sa pozriete na prípad e, týkajúci sa Facebooku, áno, tu išlo o smernicu o elektrickom obchodovaní. Ak sa pozrieme na znenie smernice o elektronickom obchodovaní v súvislosti s GDPR, tak súd e, povedal, nič v e, elektronickom obchodovaní by nebolo v rozpore s celosvetovým dopadom. Znova to teda odkazuje na národné právo. V prípade Google povedali áno, nemôžeme to obmedziť na členské krajiny. Máme totiž nariadenia, že spoločné štandardy sa týkajú pravidel v EÚ. Budeme teda právo vykonateľné len v rámci EÚ prípade Facebooku sa však e, povedalo, že nie je tu nadnárodné právo týkajúce sa hovárania, Je, je to len národné právo. Tu je naozaj dôležité zistiť, či národný orgán dokáže e, vydať celosvetové uznesený príkaz alebo nie. Takisto generálny prokurátor hovoril o takomto stanovisku. z pohľadu súdneho dvoru nejde to, tu o odlišný prípad a, alebo odlišné rozhodnutie, ale ide to o, smerom k rovnakými linkami teda. Vypočujme si teraz pa, e, názor kolegu z oddelenia pre ochranu údajov na komisii. Nech sa páči. Poviete pár slov? Ďakujem. A dobré ráno. Ďakujem za to, že môžem doplniť e, to, čo tu odznelo k ochrane údajov teraz zo strany právnej služby. Vzhľadom na tie otázky, ktoré tu zazneli, je veľmi dôležité zdôrazniť, že nehovoríme o výmaze a odstranení tých e, informácií, ktoré e, sú v pozadí už v prípade e, pri Lavanguardia sa hovorilo e, o informáciách. Tie informácie zostávajú len odkaz na túto informáciu na internete sa odstraňuje. Tu naozaj mám na mysli aj otázku pani Sipel, pokiaľ ide o rovnováhu a ten nový prvok, ktorý pribudol po GDPR, rozhodnutia Google 2 a 3. To sú odkazy, ktoré sa používajú v GDPR, pokiaľ ide o právo na informáciu a sloboda prejavu, ktorá je teraz uchopená v článku 17 GDPR právo vymazania či zabudnutia. Nebolo to však, však smernice expre, e, doslovne. Je to veľmi dôležité pre šírenie informácií, nie vymazávania e, v minulosti, podobne ako v avantgardia prípade a v ďalší nie zdroj, zdroj zostáva. Musím sa však pozerať na to, do akej miery šírenie tejto informácie je možno zredukovať za osobitných okolností, keď jednotlivec povie, že mu to e, zachádza prideleko. Takže tá rovnováha doplňa to, čo sa udelo v Google, je tu silnejší prvok slobody prejavu a tiež práva na informáciu. Ak e, pozícia si nemyslí, že Google e, e, vyhral všetko, hoci ich prax bola mazať celoeurópsky, ale len na úrovni členských krajín, je, to, je tomu tak, že len na úrovni členských krajín, kde bola tá požiadavka tu tiež e, pohovorím o poslednej otázke. A to je otázka, ako môžeme interpretovať GDPR, ako ďaleko môžeme zájsť, pokiaľ, e, pokiaľ ide o stratu extrateritoriálnu. pokiaľ ide tiež o rozhodnutie súdu. Súd povedal, e, že európske právo v takýchto situáciách nám neumožňuje aplikovať GDPR extrateritoriálne. Tu ide o celú tú otázku, pokiaľ ide o rôzne stupne ochrany slobody e, prejavu e, vo svete. Rakúsky prípad sa týkal národného práva. Súd povedal, že je na národné právo preverovať, do akej miery neporušujú medzinárodné súkromné e, právo. Možno toto v, v kontexte celosvetovom. Pokiaľ ide o usmernenia, tie zmysly e, GDPR neprodukuje EDPS, sú nariadenia, ktoré sa týkajú interpretácie práva zbyť zabudnutý, vychádzajúce z časov pred GDPR, produkované v rámci smernice po prvom rozhodnutie Google a Európska rada pre ochranu údajov. Všetky orgány tiež teraz pracujú na revízii týchto usmernení v svetle tých posledných dvoch rozhodnutí. Nuž, myslím si, že som sa vyjadrila k všetkým bodom, aby som e, mohla ale doplniť e, všetky tieto stanoviská. A ešte jeden doplňujúci bod. Pani Barley by chcela reagovať. Končíte už? Ešte k možnosti, keď orgány o ochrane údajov aj tak povedia, vo výnimočných situáciách hovoria o týchto úvahách smerom k slobode prejavu. Toto sa týka bodu 72 rozhodnutia a súd sa tu opiera o dve ďalšie rozhodnutia. Trochu sa tu škrtajú tie stanoviska v nich. toto zváženie zo strany národných orgánov v týchto výnimočných okolností teda e, dávam ti e, vyhľadávač povinnosť e, celosvetového odstránenia. Nemôžu sa v takom prípade nechať mimo záberu tiež otázky súkromia účinnosti a jednotnosti európskeho práva, tak ako to e, vyslovil Európsky súdny dvor v dvoch rozhodnutiach, kde hovorí o Google. Takže hoc aj národné e, orgány ochrany údajov rozhodnú výnimočne e, celosvetovým účinkom. Jednota a prim, primát e, európskeho práva nemôžu byť podkopávané. Ďakujem za, doplňujúce, za možnosť vystúpiť doplňujúco. Teraz pani Barley, pohovorím po nemecky. Práve k tomuto doplnku je moja poznámka. Ak som to dobre pochopila, tak je jasné, že naše európske pravidlá platia len celoeurópsky výnimočne môžu národné orgány e, prijať rozhodnutia. To by teoreticky mohlo znamenať, že ak budeme regulovať ešte viac oblasti, e, v tejto oblasti práva na zabudnutia, tak to obmedzíme manevrovací priestor národných orgánov, že tie e, kompetencie národných štátov okresáme, čím viac my ako európske inštitúcie budeme aktívni v tejto oblasti. Pochopila som to v tomto ohľade správne. Komentár. Ďalší komentár. Komisia. Neviem, či najprv chce pohovoriť právna služba. Kto prvý? Kto chce prvý komentovať? Jediný komentár, už tak čím viac pravidel sa objaví v nariadení, toľko, o to menej je priestoru máte národným uh, orgánom uh, smerom k odchýlke. Komisia. Toto je nariadenie. My plne harmonizujeme, plne harmonizujeme tieto práva na vymazanie a, a právo na zabudnutie. GDPR zabezpečuje konzistenciu e, spolupráce. Ide o, o unifikovanú, koherentnú interpretáciu práva zo strany orgánov, ktoré spoločne to vymáhajú, aby spolupracovali majú maržu vlastne rozhodnutia, ako to budú interpretovať. Ak som dobre pochopila vašu otázku, vaša obava je tá, že ak sa pôjde ďalej, už tak potom by sa znížila možnosť odlišnej interpretácie. Nemyslím si, keby ste poskytli viac podmienok, kedy a ako by mohlo byť toto právo vykonávané, právo byť zabudnutý. Článok 17 GDPR, e, povedzme, že stanovíte 4 ďalšie výnimky, naozaj budete tak tvoriť, e, formovať to právo, ktoré si budú uplatňovať jednotlivci pred tými súdmi, e, pred národnými orgánmi na ochranu osobných údajov a dodatočné výnimky by museli byť prijaté, museli byť zohľadnené prípade, že vaša otázka by sa viacej týkala extrateritoriálneho dosahu, tak vo všeobecnosti legislatíva EÚ sa uplatňuje v tom známom princípe a nie je to len oblasť e, ochrany osobných údajov, platí to aj pre fúzie, platí to pre lietadla, takisto otázka dobrých životných podmienok zvierat je jasné v tom rozsudku, keď v bode 57 hovorí súd o okamžitom a podstatnom dopade na osoby v rámci únie, žijúce v rámci únie. Čiže vo chvíli, kedy uplatňujete právo EÚ, tak aby to bolo akceptovateľné z pohľadu e, medzinárodného verejného práva, je nevyhnutné to previazať s účinkami na naše územie v prípade právo hospodárskej súťaže v prípade výroby lietadiel alebo v prípade našich občanov výkon základných práv. Je to ako odpoveď na vašu otázku v poriadku? Ak nie, tak prosím, usmenite ma, ako by som to mohla, ako by som mohla pomôcť. Na teraz to bude stačiť. Ďakujem. Teraz prejdeme na ďalší bod programu, zároveň poslednú hodinu ranejšej časti, ranej časti zasadnutia do 12.30 máme naplánované spoločnú schôdzu s výborom EKON, takže dajme pár minút priestoru poslancom z výboru EKON a potom pôjdeme k tomu ďalšiemu bodu, ktorý je rovnako podstatný ako tie, ktoré sme prejednávali do posiaľ. Members, if you will, we have one hour to go. Máme ešte hodinu na dôležitý bod. Ako som už povedal, rovnako dôležitý ako tie predchádzajúce. Teraz nasleduje spoločná rozprava s poslancami výboru EKON, teda VB plus EKON. A nie je to menej ako 5 bodov v rámci programu, ktoré boli zlúčené do jedného budeme riešiť oznámenie Komisie Európskeho parlamentu a Rade e, smerom k lepšej implementácii rámca EÚ pre e, boj proti praniu špinavých peňazí a boju proti financovaniu terorizmu. Ďalej je tu správa Komisie Európskeho parlamentu a Rade o posúdení rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré vplýva na vnútorný trh a súvisí s cezhraničnými aktivitami Ďalej správa Komisie Európskeho parlamentu, kde sa posudzuje rámec spolupráce medzi útvarmi finančnej spravodajských informácií FIU. Ďalej správa Komisie Európskeho parlamentu a Rade o prepojení národných centralizovaných automatických mechanizmov, automatizovaných mechanizmov členských štátov o bankových účtoch a správa Komisie Európskeho parlamentu a Rade o posúdení nedávnych prípadov údajného prania špinavých peňazí, do ktorého boli zapojené úverové inštitúcie EÚ. Na úvod sa budeme sústrediť na oznámenie komisie z 24. júla 2019, to je balíček e, úprav, právnych úprav na boj proti praniu špinavých peňazí, veľká vec, kde rieši lepšiu implementáciu rámca EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu. Tá, toto oznámenie je sprevádzané štyrmi ďalšími správami, ktoré som spomenul, pričom všetky vychádzajú zo smernice o boja proti praniu špinavých peňazí, o boji proti praniu špinavých peňazí a štvrtej smernice, ktorá sa týka akčného plánu boja proti praniu špinavých peňazí zo 4. decembra 2018 ako si možno spomínate, táto smernica spadá do spoločnej pôsobnosti LIBE a EKONu. Preto sme radi, že tu môžeme privítať e, poslancov výboru EKON. Skôr ako začneme, dovolte mi pripomenúť, že bohužiaľ, dokonca aj po uplynutí termínu na transpozíciu štvrtej smernice na boj proti, na boji proti praniu špinavých peňazí prebieha viacero konaní z dôvodu porušenia zmluvy proti niektorým členským štátom, čiže termín transpozície 5. smernice o boji proti praniu špinavých peniazí sa blíži čoskoro. 10. január 2020 ešte stále budeme svedkami nedostatočnej implementácie smerníc e, na úrovni niektorých členských štátov. Vo svojom oznámení komisia navrhuje ako jednu z možností ďalej harmonizovať právny rámec tým, že príde k transformácii smernice o praní špinavých peňazí do nariadenia a potom bude prenášať eventuálne špecifické úlohy dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí na unijnú inštitúciu, unijný orgán. Chcem pripomenúť, že Európsky parlament schválil svoje uznesenie o stave implementácie legislatívy EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí. Tento rok na plenárke v Štrásburgu 19. septembra bol som súčasťou e, rozpravy na plenárke. V rámci tohto uznesenia Európsky parlament e, vyzýva komisiu, aby posúdila v kontexte požadovaného hodnotenia vplyvu akúkoľvek budúcu revíziu legislatívy pre boj proti praniu špinavých peňazí, či nariadenie bude vhodným nástrojom a či konkrétne úlohy e, na poli boja proti praniu špinavých peňazí by mali byť e, posunuté na unijný orgán. Toto, tento návrh rozhodnutia, e, respektíve uznesenia, spolu podpísali viacerí koordinátori LIBE spolu s, s ekonom. To bolo z 19. septembra 2019. Teraz je čas vypočuť si, ako eh, hodnotia situáciu v tejto chvíli predstaviteľia komisie, najskôr pani Despida Vasiliadu, ktorá je zástupkyňou riaditeľa na DG Justice, zodpovedná za otázky finančné. Potom zástupcovia politických skupín, ktokoľvek ďalší, ktorí chcú vystúpiť, minúta. Pripravte sa na vaše vystúpenie, tak aby bola živá tá diskusia. Pani Vasiliadu, máte priestor ako prvá. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne e, výboru LIBE, respektíve EKON, e, na pozvanie komisie dnes predstúpiť pred vás a prezentovať e, ten balíček boja proti praniu špinavých peňazí. Ako viete, Boj proti prešpianých peniazy a boj proti financovaniu terorizmu e, je jednou z priorít Junckerovej komisie a takisto to bude platiť aj v nadchádzajúcej komisii. V tomto kontexte v júli 2019 sme vydali tie správy, ktoré spomínal pán predseda. Tri vyplývali z právnych povinností, ktoré máme v zmysle smernice o boji proti praniu špinových peniazí. A ďalšia správa bola vydaná v zmysle požiadavky rady a záverov rady. Mám asi 15 minút na prezentáciu týchto správ, takže nepôjdem do veľkých podrobností, ale samozrejme rada vám zodpoviem na vaše otázky následne. Na úvod e, chceme sa venovať e, nadnárodnému posúdeniu rizik. V oblasti prania špinavých peňazí máme tzv. prístup, ktorý vychádza z rizika. To znamená, že všetko e, začína zo zrejmenia si rizika istého produktu produktu, sektorov a potom príjmania dostatočných krokov smerom k zmeneniu rizik. Rizika sa menia, e, nie sú rovnaké, preto e, robíme takéto aktivitu raz za dva roky a snažíme sa posúdiť rizika, ktoré sa objavujú na celom vnútornom trhu. Prvá aktivita začala v roku 2017, tam sme skúmali 40 výrobkov produktov. E, najnovšia aktivita práve bola ukončená v júli. 47 produktov sme e, skúmali, čiže 7 produktov viac sme riešili. Pretože sme chápali, že sú to nové rizika, ktoré sa objavujú na vnútornom trhu. Uvediem niektoré príklady. Pochádza to z virtuálnych mien alebo kryptoaktív, ako ich niektorí nazývajú, investičné schémy, e, schémy občianstva, futbal, e, prístavy a aj podobné veci. Snažíme sa teda to obmedziť na takéto sektory a v rámci každého sektora sa pozeráme na rizika a na e, zraniteľnosť, ktorú má z pohľadu prania špinavých peňazí alebo teda financovania terorizmu, pretože tie rizika môžu byť rôzne v tých jednotlivých prípadoch. My sme boli svedkami toho, že rizika sa rozšírili do viacerých odvetví, sektorov, nie len banky, ako sa mnohí domnievajú. Hlavné riziko, ktoré sme sa stretli, súvisí s no, bezhotovostnými platbami, pardon, hotovostnými, hotovostnými platbami. Tam strácame vystupovateľnosť e, týchto tokov a týka sa to tak finančných ako nefinančných e, inštitúcií, právnici, e, advokáti, notári. Takisto odvetvie typerstva, typerské odvetvie je veľmi rizikové. Všetko to si môžete prečítať v našej publikácii. Aké sú tie horizontálne zraniteľnosti, aké horizontálne veci sa objavujú naprieč e, všetkými odvetvami. A tam najväčšia horizontálna zraniteľnosť, ktorú máme, je tá anonymnosť anonimita transakcií, e, po druhé identifikácia konečného užívateľa výhod. A tie ďalšie dve súvisia s fungovaním príslušných orgánov, ktoré sú zodpovedné za boj proti praniu špinách peniazí. A to znamená slabé stránky v dohľade, dozor, čiže dohľad a potom finanč, e, fungovanie tých útvarov e, pre finančné spravodajské informácie. Tým sa dostanem k prezentácii tých ďalších dvoch správ, pretože oni idú do skutočných podrobností, pokiaľ ide o posúdenie fungovania tých hlavných kompetentných orgánov a aké e, veci oni riešia. E, na úvod poviem niekoľko slov ohľadom týchto FIU útvarov. To sú tie jedny z hlavných kompetentných orgánov e, v zmysle článku 65.2 smernice o boji proti praniu špinách peňazí. Sme dostali mandát vypracovať správu, aby sme sa pozreli, aké sú tie prekážky v spolupráci s FIU útvarmi, FIU útvary v tretich krajinách, ale zároveň či aj nejaký priestor na E, mechanizmus podpory a spolupráce pre FIU na úrovni EÚ. Urobili sme takúto aktivitu a samozrejme našli sme viacero takých nedostatkov, dám, skupím ich, nedostatok aplikácie a implementácie smernice. Zistili sme, že veľmi často útvary pre finančné spravodajské informácie si nevymieňajú navzájom informácie, je tam nedostatok spätnej väzby e, tým povinným subjektom a čas na reakcie veľmi fluktuje jednotlivých členských štátoch. No potom sme zistili, že sú tu IT problémy, pretože v EU máme e, tzv. FI, e, FI útvar, e, ktorý riadi Europol, ktorý skutočne nefunguje, je to starý systém, ten sa rozpadá a musíme s tým niečo spraviť. Ale naozaj to nefungovanie ovplyvňuje možnosť, priestor pre FI útvary vymieňať si informácie cezhraničným spôsobom. Ďalší problém, ktorý sme našli, je, že je tu nedostatok dostatočnej harmonizácie, pokiaľ ide o aktivity FIU a to vedie k veľmi e, rozdielným prístupom v rámci členských štátov. Napríklad v niektorých členských štátoch máte FIU tvary, ktoré e, reagujú na žiadosť o informácie do 24 hodín, inde to trvá mesiac. To nie sú veci, ktoré radi vidíme v rámci Európskej únie. Nakoniec sme identifikovali isté štruktúrálne záležitosti, problémy. E, teraz máme skupinu expertov, ktorá sa nazýva Platforma FIU, kde sú zoskupené všetky FIU. Je to skvelá expertná skupina, robia skvelú prácu, robia maximum, čo dokážu, ale samozrejme chýbajú im právne nástroje na to, aby mali právne záväzné pravidlá, ktoré by museli dodržiavať FIU útvory, aby vedeli takéto vydať. A to je problém, pretože FIU vydávajú nejaké usmernenia, niektoré konajú potom v súlade na základe týchto usmernení, niektoré to ignorujú. Čiže toto je z dôvodu nedostatku právne záväzných pravidel, ktoré by sa uplatňovali na všetkých. E, nepôjdem teraz k záverom tejto správy, spravím to na záver, tak aby som to zoskupila, aby to bolo koherentné. To sú ale FIU útvary, čiže dosť veľa problémov. Potom sme vypracovali e, správu, ktorá má hrozné neformálne meno, postmortem, e, takú pitevná správa. To sa týka tých záverov rady, ale to je požiadavka na komisiu, aby sa pozrela na nedávne prípady s praním špinavých peňazí a pozrieť sa, čo sa tam teda čo tam sa nepodarilo. 8 eh, bank, LBL Bank, Danske Bank, Deutsche Bank, FBM Bank, ING, Nordia, Pilatus, Sate Bank, Societe Generale a Verso Banka. Tieto prípady sme si vybrali, pretože boli naozaj veľmi prominentné, figurovali v médiách a bolo to v nedávnom časovom horizonte, ktorý sme sa zaoberali a naozaj bolo dôležité identifikovať tie problémy a tam sme sa pozreli na to, čo sa die, dialo v tých úverových inštitúciách, teda v bankách, ale aj na úrovni jednotlivých e, zodpovedných orgánov, ktoré boli teda zodpovedné za tieto záležitosti. Na úrovni úverových inštitúcií, teda bank, e, sme našli viacero problémov. Problémy, ktoré súviseli s nedostatkom súladu, e, nedostatočný due diligence alebo audit tých zákazníkov, klientov, potom problémy s governance, nedostatočné šetrenia interné, zodpovednosť vyššieho manažmentu slabá. Takisto potom tzv. podnikateľský model alebo biznis model, ten rizikový apetít. Zistili sme, že niektoré banky e, fungovali vyslovene z nerezidenčných depozitov. Mali tam veľmi agresívny nábor zákazníkov, prilákanie. To bolo to také... A mali sme tam viaceré problémy. Potom sme sa museli pozrieť na úroveň príslušných orgánov, aby sme videli, čo robia tieto, aby riešili takéto nedostatky na úrovni e, úverových inštitúcií a tam sme sa pozreli najskôr na tie orgány dozoru v oblasti boja proti praniu špinavých peniazí. Viaceré problémy, e, veľmi e, znepokojujúce obmedzené zdroje. E, boli krajiny, kde len dvaja ľudia boli zodpovední za dozor nad, nad celým finančným sektorom, celej krajine, čo je evidentne nepostačujúce, nedostatočný dohľad. Potom tam boli krajiny, ktoré robili nejaké 4 kontroly pre všetky inštitúcie, 4 do roka nie len bankové, ale všetky ostatné veci v rámci finančného sektora. Zistili sme, že niektoré supervizné alebo dohľadové orgány mali nedostatočné znalosti, nedostatočný know-how, neboli tam dostatočne odradzujúce pokuty, čiže vydávali veľmi symbolické sankcie, ale v niektorých prípadoch sa dokonca zdráhali prístupy k sankciám. V jednej krajine sme sa zistili, že nikdy nedošlo k uvaleniu sankcií. Čiže veľmi znepokojujúci obraz. Potom sme išli na úroveň tých prudenciálnych e, dozorných orgánov, e, pretože tí sú evidentne zodpovední za prudenciálne záležitosti alebo zretnosti, ale musia sa pozerať na tie aspekty, ktoré súvisia s bojom proti praniu špinavých peniazí v rámci prudenciálneho dohľadu. To sa týka dohľadom nad skupinou, dohľadom nad skupinou, teraz mi to nenapadá. Takisto sa týka otázok korporátnej štruktúry a teda korporátneho riadenia governance, tam sme našli veľké problémy. Najväčší bolo, že prudenciálni dozorcovia dohľadového hovoria, že máme takéto úlohy e, dohľadať na boj proti praniu peniazy, peniazí, to sme nevedeli. Vážna vec. Pokiaľ ide o FIU útvary, e, menej problémov sme našli v tejto oblasti, jednoducho z toho dôvodu, že FIU útvary nedostávali informácie od bank ohľadom tých relevantných prípadov, teda povedzme prípady prania špinavých peniazí. My sme sa pýtali FIU útvarov, dostali ste nejaké podozrivé transakcie? Ako nie. Čiže tam sme logicky našli menej, menej to figurovali teda FIU, menej zistení. To boli tie všeobecné zistenia z týchto troch správ. A takisto by som rada uviedla, nakoľko je to malá e, správa, každopádne dôležitá, tá posledná, ktorú spomínal pán predseda. A to je správa, ktorá hovorí o prepojení centrálnych registrov bank. E, Piatá smernica o boji proti prenošeniu peniazy e, zakladá povinnosť členským štátom vytvoriť centrálne bankové registre a registre bankových účtov. Tá istá smernica žiada od komisie, aby stanovila technické možnosti prepojenia takýchto registrov na európskej úrovni. E, my sme sa na to pozreli Videli sme, že komisia disponuje aj všetkou nevyhnutnou technológiou, pretože pomerne často robíme prepájania vo viacerých oblastiach, registre nesolventnosti, registre spoločnosti, takže disponujeme všetkou nevyhnutnou technológiou, či je to možné, čo nám však chýba, je právny základ na ich prepojenie, pretože jednoducho to nie je v smernici. V prípade, že to má byť prepojené, tak potrebujeme právny základ, ktorý nám to umožní. Ešte poviem niečo, lebo je to dôležité a nechcem podkopávať vážnosť našich zistení, ale každopádne všetky tieto zistenia tie mali byť tam, e, keď e, platili 3. a 4. smernica o boju proti praní špinavých peňazí. Tá 4 je skvelá, ale už vieme, že sa blíži 5. Že tá 5. teda má byť do januára 2020 transponovaná do členských štátov. A nielen to, bude tá 5. smernica, potom je tu CRT 5, ktorá odstraňuje niektoré prekážky spolupráci medzi dozornými orgánmi. Potom je tu ESA, preskúmanie ESA review. EBA má veľa teraz priestoru na e, realizáciu krokov boji proti praničnej peniazy, potom smernica o výmene finančných informácií, spolupráca medzi orgánmi činnými trestnom konaní a FI útvarmi. Takže e, čo skoro rozšírime ten rámec Ďalšia vec, e, všetci sú pomerne znepokojení e, členské štáty a takisto, e, dostat, takisto aj tie povinné subjekty. Vidíme tu teda ten smerom zlepšeniu za posledné roky. Vidíme, že oveľa viac zdrojov je venovaných na chod kompetentných orgánov. Vidíme zmeny ich interných postupov, sú tam nové IT aplikácia alebo tie technológia, aby spracovali tieto informácie, ako spomínal pán predseda, a mali sme veľmi agresívnu politiku konaní z dôvodu porušenia v rámci 4. smernice a napriek tomu, že niektoré tie konania ešte stále prebiehajú, musím povedať, že to bolo pomerne úspešné v tom zmysle, že všetky členské štáty prijali kroky smerom k schváleniu novej legislatívy, tak aby zabr- zabr- zabrali tieto medzere. Sme úplne presvedčení? Nie, ale tie problémy sú drobné, menšie v porovnaní s tým, čo sme mali v roku 2017. Čiže e, to zafungovalo. Áno, tá správa, ktorú načet, e, pardon, tá situácia, ktorú načetala správa, je pomerne ponurá, ale došlo k zlepšeniu za posledné roky e, zo strany členských štátov, zo strany úverových inštitúcií, bank. Každopádne v našej, v našich správach formulujeme záver, že dobre, máme tieto medzery, máme tieto nové zákony, máme tu takúto mieru väčšej citlivosti na členských štátov. Je to v poriadku, alebo ešte stále máme teda medzery e, v legislatíve? To je tá otázka. Odpoveď znie áno. Legislatíva by si pravdepodobne zaslúžila ešte alebo mala prospekt spodrobnejších pravidel, tak pokiaľ ide o dohľadné orgány, FIU útvary, ale aj pokiaľ ide o povinnosti tých povinných subjektov. Len príklad, krátke dva príklady uvediem Smernica hovorí o tom, že FI útvary by si mali mm, rýchlym spôsobom vymieňať informácie. Pokiaľ tam nebudú konkrétne lehoty alebo termíny, tak vždy to bude e, voľné pre výklad. Smernica o tom hovorí. V súvislosti s finančnými inštitúciami e, dozorné orgány by mali mať posilnené právomoci dozoru. Ale nie sú tam informácie ohľadom toho, čo to má obnášať. Čiže hovoríme e, s orgánmi a pýtame sa, robíte dosť, ale nevieme z tomto pohľade, z tohto pohľadu si domnievame, že smernici by pomohlo väčšia miera podrobností. E, často sa operuje so slovom nariadenie, pretože aby sme dosiahli väčšiu mieru harmonizácie, tak možno to by bola vec hodná zváženia, ale ešte nebolo prijaté žiadne rozhodnutie. V tomto ohľade ďalší všeobecný záver, ktorý sme formulovali, je, že vidíme istú potrebu, aby niektoré úlohy boli realizované z centrálnej úrovne EÚ. A to súvisí tak s e, útvarmi pre výmenu finančných spravodajských informácií, ale aj pre dohľad, dozor. Aké by to mali byť úlohy, ako ďaleko by mali zasahovať, ako by mali byť podrobné, to sú všetko veci, ktoré budeme musieť posúdiť v blízkej budúcnosti, aby sme poskytli konkrétne riešenia a odpovede. E, samozrejme vnímame to uznesenie e, zo septembra parlamentu, ktoré spomenul pán predseda, zdá sa, že to podporuje správu aj naše e, predstavy, ako vyriešiť niektoré problémy. A takisto možno viete, že na úrovni rady prebiehajú diskusie, a takisto na ECOFINE prebehla e, diskusie a zdalo sa, že je tam všeobecná podpora. Závery budú v decembri. Sme radi, že spolu zákonodárci sa zdá, že sú prima facie podporní, pokiaľ ide o tieto veci. That's all I wanted to say. Takže to všetko, čo som chcela povedať, ďakujem. You've, you've done it in time. Now let's hear from the members, okay? Getting started. Ďakujem. Takže teraz začnú zastupcovia politických skupín. Za EPP je tu pán podpredseda Radev. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, nové, risky a, nové rizika a hrozby stále prichádzajú, vznikajú teroristické aktivity a podobne. My máme v súčasnosti prísne pravidlá pre zabradenie praniu špinavých peňazí. Máme tu e, piatu e, smernicu o praní špinavých peňazí, ktorá sa prispôsobuje situáciu najnovším technológiám. Avšak v tejto situácii je absolútne zásadné, aby všetky členské štáty EÚ správne implementovali a transponovali európsku legislatívu. Akékoľvek nedostatky pre im, pri implementácii súčasného rámca pre boj proti špinavých peňazí vystavujú EÚ rizikám závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Hodnotenie rizika odhaluje, že sú tu naďalej určité rizika, čo týka anonimných produktov, alebo nových produktov, ako, na, ako sú napríklad kryptomeny alebo e, virtuálne aktíva. Takže môžeme prekonať niektoré tieto problémy tým, že sa transponuje e, piata smernica nová, ale nadalej tu budú určité výzvy. Nové rizikové produkty, ktoré by boli identifikované, e, sa týkajú aj napríklad profesionálneho futbalu. Takže komisia odporúča členským štátom, by sa rozhodli, ktorí aktéry budú musieť nahlasovať e, podozrivé transakcie a aké požiadavky budú ukladané pri kontrole a registrácii držiteľov účtov a príjemcov. V tomto kontexte by som rád položil nasledujúcu otázku. Nebolo by vhodné sa zamyslieť nad celoeurópskym prístupom, v tomto zmysle by sa to týkalo aj iných športov, keďže tu máme v, e, v európskom športe aj investorov z tretich krajín. Ďalej, plánuje komisia aktualizáciu legislatívy v súvislosti s praním špinavých peňazí a e, s bojom proti terorizmom, terorizmu. Tretia otázka sa týka FIU, ktoré hrajú dôležitú úlohu. Správa o rámci pre spoluprácu zdôrazňuje to, že je treba zaručiť lepšiu spoluprácu medzi FIU. Ale sú tu rôzne statusy, sú rôzne, týchto jednotiek sú rôzne zorganizované a preto FIU nemajú často prístup k informáciám a preto nemôžu sa zúčastniť na výmene informácií. Taktiež je dôležité alebo komplikované si vymieňať informácie s tretimi krajinami. Aké opatrenia navrhuje komisia, aby sa posilnila koordinácia a podporné mechanizmy? Prípad banky Pilatus na banke viedol k veľkým obavám v súvislosti s plnením pravidiel, korupciou a nedostatkom presazovania práva. Ako sme sa poučili z tohto prípadu? Existuje eh, nejaká výmena informácií s malckými orgánmi na túto tému? Ďakujeme SAD, pani Zipo. Ďakujem. Ako koordinátor za SAD pre výbor LIBE by som predovšetkým rada vyjadrila eh, vďaku mojej skupiny za to, že môžeme ďalej spolupracovať s komisiou na tejto kľúčovej téme boja proti praniu špinavých peňazí a boja proti terorizmu. Ďakujem za prezentáciu vaše správy, ktorá zdôraznila mnohé kritické body, na ktorých musíme dobre spolupracovať, aby sme bojovali proti e, tejto trestnej činnosti, ktorá je cezhraničná, ktorá je stále významnejšia. Ako ukazujú udalosti zo septembra, e, spoločný menovateľ e, v EÚ je stále významnejší čo sa týka implementácie rámca pre boj proti, boj proti špinavých peňazí, tak tam je to dosť alarmujúce. Všetkých 28 členských štátov obdržalo v podstate oznámenie o zahájení postupu pri porušení v súvislosti s implementáciou štvrtej smernice eh, pre boj proti špinavým, praniu špinavých peňazí. Lehota bola v roku 2017 a lehota na transpozíciu 5. tejto smernice už vyprší o menej než dva mesiace. Mňa by zaujímalo, či situácia sa od júna zlepšila a či viacero členských štátov už transponovalo správne túto smernicu a či máte nejaké informácie o, mm, o lehote pre ďalšiu smernicu. Pravdepodobne to bude január 2020. Hovorili ste o FIU a že sú tam naďalej problémy, pretrvávajúce problémy. Skupina SAD naďalej vyzýva k vytvoreniu európskej FIU a dúfame, že by toto by bol dobrý účný spôsob, ako prekonať problémy, na ktoré upozorňujete aj vo svojej správe. Hovorili ste o rade, ale mohli by ste nám poskytnúť skutočné detaily či rada na toto pozitívnejšie reaguje. Teraz, keď je jasné, že súčasne platná spolupráca nefunguje. Na záver, čo sa týka presunutia jednotky z DG Just na DG FISMA, alebo oddelenia, ktoré má na starosti eh, boj proti praniu špinavých peňazí, Potvrďte mi prosím, že toto neznamená, že sa budú menej zameriavať na kľúčovú prácu v súvislosti s trestnoprávnymi prvkami ani e, od témy e, dohľadu nad dodržiavaním e, základných práv, ktorá nás veľmi zaujíma. E, ďakujem pani Inetfeld, ďakujem komisii za odvedenú prácu. Hovorili ste o nedostatkoch v legislatíve, ale aj pri implementácii a presadzovaní. Taktiež ste povedali, že tu nie je možné prepojenie, pretože nemáme právny základ, žiadny právny návrh. Na mňa by zaujímalo, prečo ho komisia nevypracovala. V iných oblastiach ste vždy veľmi rýchli a rýchlo navrhujete takéto veci. Takže prečo teraz váhate? Súvisí to možno s tým, že členské štáty nadalej si nadalej myslia, že všetko, čo súvisí s peniazmi a s bankami, so zdaňovaním, spada do ich výlučných kompetencií, ale komisia je nezávislá a nemalo by ju zaujímať, čo si myslia členské štáty. Komisia Zvažujete možno to, že by ste navrhli vytvorenie jednotného dozorného orgánu? Pretože v mnohých politických oblastiach je dohľad problematický. Máme legislatívu, ale je, ktorá sa slabo implementuje. Tak je to často. Ďalej úloha EBA. Myslíte si, že je dostačujúca? Možno v prípade eh, Malty mohli byť trochu tvrdší, No a úplne na úvod vašej prezentácie ste hovorili o zlatých pasoch a zlatých vízach. Nie je to tak, že v podstate my to môžeme schváliť všetku legislatívu, ktorú chceme, vytvoriť e, dozorné orgány, vytvoriť postupy a potom prestrieme červený koberec e, tým, čo sú, e, tu chcú prať špinavé peniaze. V podstate ako keby ste čistili alebo utierali vodu, ale zároveň vám tečie voda ďalšia z kohútika. Ako hovoríme po holandsky. Takže týka sa to rôznych generálnych riaditeľstiev, ale komisia v niektorých prípadoch navrhuje odvážne nové návrhy, napriek tomu, že má slabý právny základ. No a teraz ste nejaký hamblivý. Nemali by ste prísť nejakým návrhom? Ďakujem. Mali by ste zakázať zlaté pasy. Ďakujem teraz pani Brickmon. Ďakujem pán predseda, ďakujem za zaujímavú prezentáciu, za informáciu strany komisie. Moja skupina je rada, že vidí, že je tu pokrok, čo týka boja proti praniu špinavých peňazí. Je to dôležité aj pre náš výbor LIBE. Dúfame, že táto práca bude pokračovať aj na novej komisii. Takže sme radi, že komisia podniká kroky. Predovšetkým vítame, že chcete transformovať smernicu o boji proti eh, praniu špinavých peňazí na nariadenie. Zaujímalo by nás, v akých obla- o akých oblastiach konkrétne uvažujete. Po druhé, národné hodnotenie rizika, ktoré potvrdzuje, že je tu riziko v súvislosti so zlatými vízami. Náš parlament sa jasne postavil proti tejto praxi. Čo vy Myslíte si, že by sa dala takoto prax v EU zakázať? Tretia otázka. Praktická implementácia je zásadná, napríklad v Belgicku, napriek tomu, že už vypršala lehota, asi 80 spoločnosti musí naďalej predložiť informácie ohľadom e, príjemcov do národných registrov. Veríte, že Národné registre pre spoločnosti a trusty bude včas e, pripravený? Taktiež Rada Európy zadala štúdiu ohľadom praktickej implementácie. Mohli by ste nám povedať niečo viac k načasovaniu, kedy tú správu môžeme očakávať? Štvrtá otázka. Kedy plánujete pracovať na legislatívnom nástroji, aby sa zlepšilo prepojenie medzi členskými štátmi? Ďakujeme, pani Kanko. Ďakujem. Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je sisyfovská práca, ktorá musí neustále pokračovať, vy, pokračovať, vyžaduje si európsku legislatívu, musíme reagovať na nové technológie, nové e, kriminálne taktiky a už sme v posledných 5 rokov veľa dosiahli, máme veľa e, dobrej legislatívy, ale sú tu rozdiely pri implementácii. A Často sa právo aj riadne e, alebo rôzne vykladá a toto viedlo k tomu, že táto legislatíva je menej účinná, než sme dúfali. A za každým, keď je tu nejaký e, nedostatok pri implementácii, tak páchatelia toto môžu využívať a sabotovať našu slobodu. Toto je treba riešiť čo najskôr. Nepotrebujeme k tomu nutne nové nariadenie, pretože môže trvať celé roky, než sa vyrokuje a problém sa bude stále zhoršovať. Ale čo možno potrebujeme? Zvyšenú EÚ pomoc, školenie pre členské štáty a ich príslušné zodpovedné orgány ohľadom toho, ako implementovať odsúhlasené pravidlá. Možno potrebujeme potobnú metodiku, aby sme mohli zdieľať overenú prax v rámci boja proti praniu špinavých peňazí. Podľa Europolu 0,71 eh, eh, nášho hrubého domáceho produktu je e, ovplyvnených takýmito ilegálnymi aktivitami. Zdá sa to byť malo, ale je to veľa peňazí. Um, tu hovorím o, praň, o praní špinavých peňazí, o plašovaní ľudskej bytosti a ďalších kriminálnych aktivitách. My musíme mať e, zaručenú účinnú bezpečnosť. Nie je tu len o bezpečnosť vonkajších hraníc, je tu viacej e, ďalších oblastí a vrátanie účinného boja proti praní špinavých peňazí. Takže nie je to možno až taká atraktívna téma, ale je dôležitá, na to často zabúdame. Nová komisia bola štrukturovaná tak, aby podobné právne akty boli rozdelené medzi viacero generálnych riaditeľstiev a e, portfólií komisie. Ako si komisia predstavuje dobrú spoluprácu v tomto novom rámci, aké sú hlavné praktické a technické problémy, ktoré bránia členským štátom v tom, aby si národné systémy dobre vy, vymieniali informácie. Takže v súčasnosti na európskej úrovni, ako sa e, má najlepšie zaručiť e, legislatív oblasti boja proti praniu špinových peňazí, ako sa dá pracovať na zlepšení v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Ďalej, pani Jury v mene GUE za Ekon, za GOE, nie niekto iný. Nie, vy ste za EPP, vy ste EPP. Nikto sa neprihlási za GOE. Dobre. Takže prejdeme k zvyšku poslancov. Ako prvá pani Giori za EPP. Prepačte. Ďakujem a neplánujem prestúpiť do inej skupiny. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že tomto miestnosti asi nie je niekto, nikto, kto by nechcel urýchliť boj proti financovaniu terorizmu a proti praniu špinavých peňazí, že my sme neustále bdeli. Avšak chcem pripomenúť to, čo už povedali viacerí kolegovia, že máme legislatívu z minulých rokov, implementovala sa 4. 5. smernica pre boj proti praniu špinavých peňazí, čo skoro sa blíži lehota pre implementáciu 5. E, smernice, bude to skoro dva mesiace, takže prakticky máme málo dôkazov o toho, ako tieto, táto legislatíva funguje v praxi, aký bude mať dopad. Ďakujem komisii za túto veľkú príručku Ukazuje to, že už máme aj určité záznam v tejto oblasti a ako musíme pokračovať. Samozrejme, nie sme slabí, ale nie sme ani na, pardon, nie sme ani na konci, ale mali by sme sa snažiť o nové nástroje. Aj v Ekone sme o tom diskutovali na začiatku septembra. Nie vždy vytvárať nové nástroje a nie vždy vytvárať nové inštitúcie. Toto odmietame. Ešte jedna vec. Myslím si, že toto je typická oblasť, kde subsidiarita a primeranosť musia byť riadne preskúmané a my musíme veriť našim vlastným národným inštitúciám a musíme zlepšiť spoluprácu medzi nimi. Keďže je tu veľa dôverných informácií, ktoré cirkulujú v súvislosti s financiami a keď sa snažíme kontrolovať finančné inštitúcie. Takže pokiaľ to pôjde cez finančný sektor, cez národné orgány, tak v poriadku, ale pokiaľ do toho chcete vložiť nové inštitúcie, tak je tam väčšie riziko uniku, uniku informácií. Toto môže uvieť naše finančné inštitúcie v Európe do ťažkej situácie. Takže ja by som odporúčala vyčkať, aký bude dopad tejto poslednej legislatívy a lepšie sa koordinovať medzi existujúcimi aktérmi. Ďakujem. Ďakujem. Pani Mecola sa chce tiež prihlásiť o slovo, prosím. Ďakujem, pán predseda. Tiež by som sa chcela pridať ku kolegom. Chcem pochváliť komisiu za tvrdú prácu, za prezentáciu. Ja mám otázku, ktorá nadväzuje na otázky kolegov. Najprv banka Pilatus a zlaté pasy a schémy pre udelanie občanstva. Pilatus. My sme videli situáciu, kedy boli tzv. naše európske záruky obídené, na papieri všetko vyzeralo v poriadku, rešpektovali sa zákony a banka bola politicky e, schvalovaná, no ale videli sme, že to bola v podstate len taká e, akože banka a boli tam prepojenia medzi ľuďmi, ktorí si zakúpili pas, pasy a tými, ktorí boli v najvyšších politických e, etážach a toto sa odhalilo, až keď prišli sankcie pre predsedu. Takže čo sa stane, keď všetci, ktorí mali byť informovaní, boli informovaní, na papieri všetko vyzerá v poriadku, ale nič sa neurobi. Čo sa dá robiť a čo môžeme robiť, aby sme stíhali tieto falošné banky? Čo sa týka pasov, pokiaľ osoba, ktorá si kupuje pás, nemá žiadne riadne prepojenie so žiadnym členským štátom, tak to, tak čo môže robiť komisia, aby takéto schémy uh, zrušila? Pán Hejla Luoma. Ďakujem. Really Ďakujem komisii tiež Skutočne je tu veľa vecí, ktoré nefungujú riadne, čo sa týka finančných tokov EÚ. Na rozdiel od toho, čo povedala vážna kolegyňa z EPP, ja som nový poslanec a rozmýšľam, či smernice sú správnym spôsobom, ako postupovať. Viem aj z obchodného života, že ľudia žiadajú vo všetkých krajinách rovnaké pravidla, tak aby nemuseli márniť čas a zdroje zisťovaním rozdielov vo zvykoch a v kultúrach či jednotlivých členských štátoch. Takže čo si myslí komisia? Mali by sme mať záväznejšiu európsku legislatívu a rovnaké pravidlá vo všetkých štátoch. A druhá otázka je, pokiaľ tu nebude mať európsky orgán, ktorý zaručí, že všetky členské štáty si robia to, čo majú, pokiaľ budú nejaké nedostatky v členských štátoch, tak e, toto rozhodne pomáha. Ďakujem, pán Huk. Ďakujem aj komisii za vašu prezentáciu a za, toto, za tento dobrý dokument o balíčku boja proti praní špinavých peňazí. Pozerám sa pre na tú druhú polovicu. Ja som bývalý prokurátor a viem, akými rôznymi spôsobmi sa dajú prať špinavé peniaze. A táto druhá časť dokumentu uvádza e, mnohé e, špecifické e, spôsoby, kryptomena, bankomaty a tak ďalej, rôzne spôsoby, ako sa dajú prať špinavé peniaze. Ja som o tom nikdy nepočul. Dobre, že sa to teda identifikuje. A ešte je tu oblasť, ktorá sa prehliada politické organizácie, ktoré sa spájajú, pokiaľ ide o zasahovanie do našich demokracií. Malé podniky musia odviesť veľa práce, aby si preverovali, odkiaľ sú tie peniaze. Som si istý, že e, to nepochádza e, od e, určitých entít. Politické strany toto robiť nemusia. Dôležité je to pre zastavenie kriminality, terorizmu, ale takisto pre integritu našej demokracie. Mali by sme mať rovnaké pravidlá v Európe. Nie je to rozhodujúce len pre zločinnosť, ale ide aj o spravodlivosť voči ľuďom, ktorí majú e, malé podniky. Ak už nikto iný nechce vystúpiť s otázkou, vysloviť svoje obavy, už tak je na čase, aby sme si vypočuli e, od preds, e, pani z jednotky boja proti podvodom vo finančnej oblasti. Množstvo otázok, ktoré asi teraz zoskupím. Vedomosti v rôznych oblastiach našej práce treba zoskupiť. určité otázky. Eh, otázka znela, či sa zaznamenal pokrok od júna. Áno. Eh, konštatovali sme porušenia zo štyroch, štyroch stra- eh, krajín. Takisto z mnohých členských krajín išli oznámenia o nových zákonoch. To musíme pretaviť do posudzovania Áno, veľa pokroku vnímame. Taktiež otázka týkajúca sa toho, či očakávame piatú smernicu, e, respektíve jej e, implementáciu na čas. 5 e, krajín už skôr, než bolo plánované, implementovali a dúfame, že v budúcnosti, v budúcich dvoch mesiacoch budeme mať ešte ďalšie notifikácie. Sú tu však určité e, sklzy, ale určite na jar e, budeme mať viac e, oznamov. Dostala som aj otázku zo, týkajúcu sa štúdie Rady Európy. Množstvo práce, ktorá vyplynula z Panama Papers, no to bolo veľmi užitočné. Nepostačovalo sledovať len legislatívu členských krajín, ale taktiež to, ako používajú v praxi tieto pravidlá tak sme zadali Rade Európe túto, túto e, štúdiu, návštevy v teréne, dotazník s 300 otázkami, e, rozhovory, aby sme si urobili obraz to, o tom, čo sa deje v teréne. E, len začali, pracovať budú až do roku 2021. Trvá to, musia navštíviť členské krajiny a výsledky zverejníme v správe v zmysle článku 65 smernice v roku 2022. Určite to bude dobré, eh, hĺbkové a dobre urobené. Určité vystúpenia zdôrazňovali otázku dobrej implementácie a tiež pomoc členským krajinám, pokiaľ ide o vykonávanie úloh. Áno, toto sa snažíme robiť. Eh, všimli sme si posudzovaním rizik že je tu riziko zo strany e, notárov a právnikov. E, my sme robili zaškoľovania pre nich minulý rok a tento rok takisto celej Európe pre právnikov, aby sme ich informovali, aby pochopili, ako majú e, robiť výkazníctvo. Takže pozeráme sa na tú dimenziu školení. Taktiež je tu orgán v rámci, v rámci komisie, neviem a, akú skratku presne majú, ale znamená to štruktúralnú podporu pre členské krajiny pri implementácii rôznych pravidiel. Poskytli sme im podporu, myslím, siedmým členským krajinám u otázok prania špinavých peňazí a tento rok to budú i ďalšie, ďalších 5 krajín. Takže naozaj pracujeme i na tomto. Komisia s vami súhlasí v tom, že krok číslo 1 je dobrá implementácia terajších pravidiel Taktiež sme obdržali otázky týkajúce sa prekážok, pokiaľ ide výmenu informácií medzi rôznymi kompetentnými orgánmi. Dá sa hovoriť na jednej strane o prekážkach a moja, môj predbežný odhad je ten, že na základe implementácie 5. smernice a tých ďalších nových nebude tu toľko prekážok pre spoluprácu. Je tu povinnosť spolupracovať. Určite e, môžeme im povedať, môžete zdieľať informácie, ale druhá vec je, musíte zdieľať. Toto by sme chceli e, dosledovať, aby sa pravidla e, posilnili. Ostáva mi ešte zo pár otázok. Bola tu ďalej otázka pokiaľ ide o koordinačný mechanizmus. Nuž, e, FIU platforma, e, v rámci nej som prezentovala správu FIU, bola som naozaj zhrozená, ale e, veľmi dobrého uvítania sa mi dostalo zo strany členských krajín a týchto jednotiek FIU. Do veľkej miery súhlasili s našimi zisteniami, že tento koordinačný mechanizmus by bol e, nástrojom užitočným a preto budeme ďalej na tom pracovať. Otázky ďalej, e, pokiaľ ide o jedného do, dozorcu, budeme sa snažiť tým zaoberať a toto je jedna z vecí, ktorú sme mali v tej správe, tzv. postmortem správe. Podpredseda komisie Dombrovskis toto bol spomenul na svojom vypočutí. Nová komisia teda a zodpovedný e, komisár bude mať za úlohu podnikať takýto krok, e, alebo aspoň ho bude zvažovať vážne, vážne posudzovanie tohto. A pokiaľ ide o banku Pilatus, mm, mm, pokazilo sa tu veľmi veľa vecí. Neprijalo sa veľa krokov, každopádne uvedomujeme si to. Ak by som mala spojiť vaše slova so slovami pani Intfeld, akú úlohu tu zohráva EDA, eh, e eh, zistili, že finančné dozorné orgány na Malte porušili právo komunitárne tým, že nekonali. Neprijali dostatok krokov na monitorovanie situácií, dozorovať Potom nasledovalo stanovisko komisie. <clears throat> Malcká jednotka FIU <clears throat> malo pozme, mala pozmeniť určité kroky. Teraz sú situáciu monitorujeme. Musím povedať, že e, výrazne sa Malťania za posledný rok zlepšili. Za, zamestnali oveľa viac ľudí. Uvidíme, ako toto v praxi funguje ale taktiež musíme vidieť, ako aplikujú tie pravidlá. Ďalšia otázka e, je e, zložitá. Nie je to práve moja parketa. Poviem zo pár slov. Nuž tak, ja tomu rozumiem tak, že sú možné právne prekážky, Eh, aby komisia nemohla vlastne zakázať alebo regulovať túto oblasť, ale je v záujme komisie, preto to bola na začiatku roka tá správa, po legislatívnej stránke máme vlastne požiadavku v smernici eh, o praní špinavých peňazí, že pri transakciách, ktoré sa vzťahujú eh, na žiadateľov o zlaté víza alebo obč- občianstvo, Mali by tu byť posilnené, posilnené kontroly. Aspoň takto sa bránime. Interkonekcia tých eh, registrov centrálnych bank. Zaujímavá vec pri rokovaniach o, o, o smernici nie je tu právny základ, ale rada by som vás uistila, že sme neboli leniví či váhaví. Členské krajiny si to želajú, im to veľa peňazí jedným kliknutím vidia všetky registre centrálnych bank. Keďže však v budúcnosti budeme e, hĺbkovo revidovať mnohé pravidlá, chceli sme to e, zvládnuť e, v, jednej, v jednom kroku, keď bude, teda bude tu nová komisia. Ďalej tu bola otázka týkajúca sa toho, ktorá časť smernice bude vhodná a použije sa na keď vidíme <clears throat> požiadavky eh, eh, k, eh, k entitám, na ktoré sa to stiahuje, potrebujeme viac harmonizácie na úrovni EÚ. Je to oblasť, na ktorú sa treba Je to oblasť, e, ktorú treba riešiť. E, musíme posudzovať hĺbkovo túto oblasť. Chcela som sa však e, podeliť s vami o tie úvodné myšlienky. Možno som nezodpovedal všetky vaše otázky, ale ak si chcete pohovoriť po stretnutí, som stále tu. Ďakujem pekne. Thank you. If... Ďakujeme. Ak nie sú ďalšie komentáre, tak tým sme dnes stretnutie uzavreli popoludní e, máme ďalší blok e, e, zasadania. Pokračujeme o 14. Vrátime sa. Nezabudnite na to.